Right, good afternoon, everybody. Dobre popoludne všetkým. Máme plný program, teda myslím, že dobrý nápad, aby sme začali. Hoci nemáme tu ešte mm, celý súbor tieňových, máme tu viac ako polovicu. Ďalší bod na programe je bod 19 cezhraničné riadenie kríz v bankovníctve a správa od Lisa Ferrera a toto je prvý, prvá výmena názorov. Lisa, nech sa páči. Mrs. Chair. Uh, well... Ďakujem pekne, pani predsednička. Celkom určite táto téma je náročná, ale parlament má veľkú príležitosť pomôcť v riešení mnohých problémov, ktorým čelíme. Začnem tým, že pripomeniem, že možno to nie je nevyhnutné, ale niektoré témy ktoré zefektívňujú rámec, v ktorom fungujeme. V podstate finančná kríza dokázala, že existujúce nástroje stability finančného systému nefungujú a že záchranné operácie boli tiež veľmi náročné. E, boli tu značné náklady, ktoré musíme my všetci znášať vo verejných financiách a v podstate daňoví poplatníci za to platia a e, zásahy e, predstavovali viac ako 850 miliard e, libier. To nie sú všetky náklady a v príslušnom čase budeme schopní pochopiť, koľko skutočne predstavovali náklady. Ale pravdou je, že ak by sme nemali tieto odhady, bolo tu veľa dopadov, ktoré by sa ťažko dali kvantifikovať, ale sú prierezové cez celý systém. Týka sa to podnikov, veľký nárast nezamestnanosti, zníženie daňových výnosov, všetky možné dopady na verejné financie, a akákoľvek bude konečná faktúra, už teraz je jasné, že je to príliš veľké bremeno na pleciach daňových poplatníkov, že je, to malo dopad na európsky rast a na pracovné miesta. A to nám, nás vedie k tomu, že musíme e, sa jasne k tejto veci vyjadriť. Mm, druhá taká tematická úvaha o tom, pre, aké vidíme možné riešenia, by som začala tým, že tu nie je žiadna striebolná guľka, ktorá rieši všetko. Chcela by som zdôrazniť, že je veľmi dôležité, aby sme mali balík nástrojov pripravený a to v koherentnej forme. Že celkom určite musíme revidovať e, všetky nariadenia, sprísniť ich. Máme iniciatívy, ktoré prichádzajú e, z príslušných výborov, e, kapitálové požiadavky, riadenie rizik, zavádzanie likviditných pomerov, e, kontracyklické nárazníky a podobne. Takže všetky nariadenia, to je jedna vec. Potom druhá vec, e, modifikácia architektúry európskeho dozoru, aby to bolo veľmi jasné prepojenie s mojou správou a ostatné správy Čiže musíme tieto veci urobiť e, e, korektne a koherentne. A potom tu máme ďalší dopad e, z, vyplývajúci z bankovej architektúry. Všetky tieto diskusie o závažných témach o investičnom bankovníctve, retailovom bankovníctve, súkromnom kapitále a podobne. Všetky tieto tri veľké balíky legislatívy sú dotknuté, musia sa spojiť a pomôžu znížiť pravdepodobnosť krízy. Ale prinášame štvrtý prvok a ten spočíva v koherentnom európskom rámci pre e, cezhraničné riadenie kríz a toho sa týka tento dokument. Teraz by som prešla k tretej otázke, ktorá e, je podrobnejšia ohľadom toho, čo musíme riešiť v tejto správe. Samozrejme, že keď sa pozeráme na e, súčasnú situáciu toho, čo sa urobilo, tak mám, musíme identifikovať kľúčové a obsažné témy. A tiež sa musíme pozrieť na seba. Seba kritický zásah bol potrebný preto, aby sme sa vyhli e, pádu z útesu. To sa, to sa podarilo, ale Nebolo to také efektívne, ako by to bývalo mohlo byť a mohli sme si počínať lepšie z, pri nižších nákladov znašených našimi daňovými poplatníkmi. Boli tu dopady na konkurencieschopnosť, máme tu veľa prvkov e, čo urobilo Írsko a Británia, e, narušenia hospodárskej súťaže, problémy, ktoré sú staršie, ktoré mali zaručiť práva Eh, majiteľov podielov a podobne. Niektoré záchranné operácie sa oneskorili, pretože tu boli právne problémy a bolo tu obrovský zmetok, nedostatok pochopenia právneho rámca práv rozličných aktérov a skončilo sa eh, protekcionizmom zo strany mnohých eh, vlád. Čiže e, veci treba vyriešiť e, z perspektívy EÚ. Nemôžeme mať, mať jednotný trh e, bez takéhoto prepojenia, bez takýchto odlišných postojov rozličných vlád. No ak chceme prispieť určitou formou rámca na primeranej úrovni, tak musíme sa zaobrať jednou témou a lepšie je povedať to jasne a to je morálne riziko či toto je e, primeraná otázka. Samozrejme, že áno, musíme jej čeliť, ale táto situácia sa zopakuje. Tie krízy e, prídu, všetky vlády zasiahli preto, lebo tu bolo to väčšie zlo ako to, proti čomu sa chceli chrániť. Ale v tomto kontexte by som rada objasnila to, že nejde o to E, dávať nejaké neprimerané garancie. Musíme sa pripraviť na, na e, nejaké zásahy, ale či to bude eutanázia alebo to bude náprava, o to tu ide. Musíme. Um, mohla by to byť eutanázia, ale musíme sa vyhnúť nejakým pridruženým negatívnym efektom a tomu, že bremeno bude výlučne na pleciach daňových poplatníkov. Čiže všetky tieto veci uh, plus morálne riziko, plus to, že sa musíme rozhodnúť medzi dvomi alternatívmi eutanázia alebo náprava. A potom bremena bremeno musí byť na, na majiteľoch podielov, podielov, inštitúciách, nie na pleciach daňových poplatníkov. No a na záver e, otázky, ktoré, o ktorých sa diskutuje. Vynárajú sa názory, že musíme mať diskusiu tu a to je aj účelom prvej výmeny názorov, podľa mňa. Musíme vytvoriť jednotný prístup, aby sme spustili tie e, intervencie a musíme pochopiť, na akej úrovni sa toto deje. Musíme identifikovať príslušného regulátora, ktorý bude za týmito zásahmi. Musíme mať sériu nástrojov, e, ktoré sa použijú v predbežnej fáze a neskôr, ak máme e, ísť k tomu radikálnejšiemu riešeniu, musíme diskutovať o možnostiach a vynárajú sa názory hlavne e, správa o ostatné e, rozpravy. Musíme mať nejaké E, nejaké inštitúcie na riešenie problém spojené s dozornou štruktúrou a, a, a nejakú sieť, e, zásahovú sieť a o tom treba diskutovať. No a, ale ešte predtým sa musíme dohodnúť nad jasnou sériou pravidiel, ktoré zjednodušia a, a budú garantom pre dôveru tých e, dozorných orgánov, ktoré budú zasahovať. Niektoré osobitné veci sú e, rozpracované podrobnejšie, ako napríklad ako budovať tento spoločný rámec, toto paneurópske právo prostredníctvom vytvárania postupnej konvergencie národnej legislatíve, ktorá, ktorá bude e, v súlade s európskym e, e, právnym rámcom. Malo by to byť cezhraničné alebo systémové nástroje, ktoré nebudú cezhraničné, ale budú mať veľmi veľa prepojení. Mali by sme pokryť aj nebankové finančné inštitúcie, ktoré majú vplyv na e, osud bank. No a ak budeme mať e, takéto agentúry pre riešenia a e, nejaké finančné pokrytie, ako toto zharmonizovať aké spúšťacie mechanizmy budú pre jednotlivé intervencie a mali by sme riešiť iba také tie radikálne spúšťacie mechanizmy, berú do úvahy to, že tu bude nejaké pomery cieľov, predchádzanie systémovým krízam, série nástrojov, špecifické nástroje, aké nástroje by sme mali zapracovať do týchto možností, do týchto intervencií. Napríklad um, urgentné uh, likvidné systémy a podobne. Mali by sme mať e, špecifické typy nástrojov alebo série nástrojov, ktoré by sa dali využiť uh, týmito intervenčnými agentúrami ak by malo k intervencii dôjsť a potom e, prispôsobiť tieto kroky a nástroje na, na tri typy situácií, ktoré zdôrazňuje situácia. E, komisia má na mysli tri kroky. E, včasné e, intervencie, riešenia, e, také meké opatrenia, Eh, určité diskrétne opatrenia a tie radikálne eh, intervencie eh, sú zasa iného charakteru. To sú len niektoré z otázok, ktoré treba riešiť v kontexte tohto návrhu. V tejto fáze by som chcela dať do popredia tieto otázky, vediac, že musíme dosiahnuť konsenzus v tomto parlamente a v tomto Eh, výbore, ak chceme využiť eh, túto historickú príležitosť eh, pomôcť alebo znížiť alebo kontrolovať rizika, systémové rizika a rizika v reálnej ekonomike, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s, s insolventnosťou bank a mm, poučiť sa so situáciou, ktorá je našou východiskovou pozíciou. Takže mala by to byť výmena názorov, aby som vedela, aký má tento výbor pocit e, z môjho prvého e, návrhu. Ďakujem. Ďakujem pekne, Lisa. Najprv EPP e tieňová spravodajkynia Danuta Hubner. Eh, Ďakujem, pani predsednička. A než uvediem konkrétne pripomienky, ktoré sa týkajú priamo návrhu Eliza Ferreira chcem e, uviesť pár pripomienok všeobecných. Všeobecné povahy, ktoré sú však tiež dôležité v kontexte možných nových e, nariadení, o ktorých začíname dnes diskutovať. Najprv mi dovolte povedať, že čokoľvek robíme e, vo finančných reformách, myslím, že by sme mali pamätať na to, že konečný cieľ je rast našich hospodárstiev a preto by sme čo najviac mali myslieť na dopady nových e, regulačných e, rámcov a dostupnosť úverov v reálnej ekonomike a musíme tiež e, vychádzať z toho, že tento dopad môže byť aj negatívny. A druhá všeobecná pripomienka, ktorú mám, je, že celé tieto finančné reformy, na ktorých teraz pracujeme, naznačujú túto strednodobú neistotu, čo sa týka regulačného rámca a um, proces uh, prispôsobenia sa v finančnom sektore všeobecne. Myslím, že dnes musíme urobiť všetko, čo je možné, aby sme zabezpečili, že e, e, tieto návrhy zabezpečia, že počas tohoto prispôsobovania budú vykorenené všetky zlé postupy a tiež, že morálne riziko sa odstráni. Teraz, čo sa týka rámca krízového manažmentu v cezhraničnom meritku. Chcem povedať pár vecí, ktoré podľa mňa sú najdôležitejšie spomedzi tých, čo Eliza Ferreira spomenula. V prvom rade považujem sa dôležité, aby sme mali celoeurópsky súbor špecifických pravidel pre e, cezhraničné krízový manažment, čo sa týka rámca predmetu tohoto Myslím, že to mm, môže postihovať aj bankové subjekty, aj iné finančné inštitúcie. Tiež je podľa mňa dôležité zabezpečiť, že rovnaká úroveň ochrany pre všetky subjekty v týchto skupinách, aj tie v domácej krajine, aj v hostiteľskej krajine, že táto úroveň ochrany bude rovnaká a všetci členovia skupiny um, majú um, mať rovnaké zaobchádzanie. Tiež je podľa mňa odvodnené uvažovať s tromi samostatnými fázami či režimami e, celého systému a k e, riešeniu a fáze platobnej neschopnosti, dovolte mi povedať, že vidím značnú výhodu v zriadení celoeurópskeho orgánu, ktorý e, by pracoval v záujme všetkých zúčastnených e, na základe svojej nezávislosti a neutrality vo všetkom, čo bude robiť. Čo sa týka toho fondu na riešenie takýchto situácií, keď sa nakoniec zhodneme, že je potrebné mať takýto fond, tak otázka bude, ako Liza povedala, že kto bude financovať s tým spojené náklady. A určite je tu veľa možností a viem si predstaviť, e, že E, zodpovednosť za financovanie e, tohoto fondu pre pokrytie jeho nákladov zo strany finančných inštitúcií. Môžeme vziať do úvahy realitu, e, čo budú pravdepodobne pre malé banky asi dosť ťažké. A tiež sme tu spomenuli možnosť dať to do súvisu s tými garančnými programy a keď sa tu zameriame na e, tieto možnosti financovania, tak e, bude dôležitá vec, či to dáme len na investorov. A keď sa rozhodneme len pre e, to, že to budú vlády, tak potom to nie sú len granty a dotácie, ale tiež možnosť e, vládnych úverov, ktorú treba uvažovať ako možnosť. A posledná pripomienka, ktorú mám k tomu, čo povedala Liza, tak moja posledná pripomienka je o potrebe zabezpečiť e, súlad medzi týmto rámcom krizového manažmentu a všetkými pravidlami obozretnosti, o ktorých sa debatuje a ktoré sa zavadzajú aj na úrovni EÚ. A ktoré máme brať seriózne do úvahy na medzinárodnej úrovni. Ďakujem, ja budem vylávať tieňových eh, v uvedenom poradí. Ďalšia je Kate Zimber. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa blahoželať Elise za prácu, ktorú robila a za jej prístup k veľmi komplexnému problému a vítam skutočnosť, že eh, sme eh, ako tieňoví spravodajcovia mali s ňou rozhovory o tom v Strasburgu pred pár týždňami mm. Táto oblasť e, postihuje mnoho výziev a otázka organizácie v 27 členských štátoch bude pre nás obrovskou témou. Ak sa nám nepodarí harmonizovať e, zákony o platovnej neschopnosti, tak potom e, možno, budú musieť členské štáty pre cezhraničné firmy udeľovať výnimky. To je pre nich tiež veľmi veľké bremno, takže e, máme tu dosť e, ťažký mandát. Táto vec dá globálny prvok k tomuto uzneseniu a mnohé banky, e, ktoré sú domáce a sídlia v EÚ, mnohé z nich majú aj veľké prevádzky mimo EÚ, hlavne v USA v Ázii, ale máme aj mnoho bank USA, ktoré majú podstatné aktivity v EU, takže musím zabezpečiť, že tí mm, dozorcovia budú pracovať e, oveľa efektívnejšie v EÚ aj mimo EU. Možno budem musieť uvažovať o mm, ekvivalentnom štatúte, mm, ako je v kapitole EU, v kapitole USA a 11, e, aby mohli organizovať likvidáciu a zatvorenie organizácie, ale dôležité je, aby akcionári vedeli, že ich e, prostriedky sú ohrozené v akejkoľvek inštitúcii a my e, budeme e, vyzývať túto inštitúciu, aby zabezpečili ekvivalentné inštitúcie, investície ako možné náklady, ktoré budú čerpať pre e, záchranu ich fondov. Čo sa týka mozorálneho hazardu, myslím si, že musíme odstraniť e, mentalitu, že je to príliš veľké na to, aby sme to nezachránili. Čokoľvek, e, čo zlyha, musí hneď byť e, zrušené. Chcem vyzvať tento výbor, aby uvažovala o tom, že si objedná výskumnú správu o štruktúre takéhoto fondu, bude dôležité, aby sme mali predstavu o tom, aký veľký by mal byť alebo mohol byť. Je dôležité, aby sme vedeli, či by mal byť schopný zachrániť veľkú Európsku banku alebo značnú časť Európskej banky, ako je Deutsche Bank alebo Santander, pretože to by potom znamenalo veľkosť stovky miliard eur. Alebo či by mal byť len schopný zachrániť malú a strednú banku, čo by znamenalo vyhradiť len pár miliard eur kto bude správať ten fond a ako ho budú správať, e, ako bude investovať, do akých aktív. To sú veľmi komplexné veci a chcem e, zabezpečiť, že odporúčania výboru budú vychádzať z možného a preto sa vypracujú správy pre tento výbor, aby nám dali aspoň možnosti o reálnosti e, takéhoto celoeurópskeho fondu. Hovorili sme o tom, či mám kombinovať e, programy pre ručenie vkladov s programy na záchranu fondov a ja tu mám e, isté výhrady. E, jedno opatrenie je e, chrániť investorov a to musí byť stredobodom nášho myslenia, než nikdy nesme ich ohroziť. A nikdy ich nesmieme vyčlenovať a ohraničovať. A vkladatelia budú musieť mať prvú možnosť výberu z takéhoto fondu a keď budeme mať vážnu krízu a mm, tí vkladatelia budú chcieť peniaze, tak je dôležité, aby oni mali prioritu pri výbere peňazí. Investori musia byť e, do toho veľmi zaangažovaní a hlavne keď sa e, týka bank EU a Ázie a tento výbor e, musí vypracovať správu a musíme byť opatrení pri kombinácii programov pre ručenie vkladov aby sme zabezpečili, že vklady nikdy nebudú ohrozené. Ole Schmidt. Ďakujem, Ole Schmidt. You, Ďakujem pekne, pani predsednička. Tiež eh, chcem zablahoželať Elize Ferrera za dobrý pracovný dokument. Je zaujímavé eh, vypočuť si jej názory. Možno nie vždy, ale skoro vždy, pretože ona je veľmi priamočiara a už aj z liberálneho hľadiska, teda môžeme s ňou niekedy súhlasiť. Kríza ukazuje alebo ukázala, že je tu nedostatok v našom jednotnom európskom prístupe, e, pokiaľ ide o riešenie a je tu viacero poučení, ktoré si môžeme z krízy vyvodiť. E, niekedy musím priznať, že v tomto výbore je taká Mm, pohotovosť robiť nové návrhy a legislatívu. Malo by sa ale brať do úvahy aj to, že by to nemali byť len nariadenia pre nariadenia ako také, že by to malo byť lepšie nariadenia, lepšia regulácia, kvalita toho, čo navrhujeme. Keď hovoríme o pozmenujúcich návrhoch, e, dnes ráno e, hovorili sme o tom, že ich máme skoro 1700 je toto impulzom pre kvalitu a pre e, lepšiu reguláciu a lepšiu legislatívu? O tom trochu pochybujem. A potom ešte musíme dosiahnuť konsenzus e, medzi rozličnými politickými ideológiami a kultúrami 27 členských krajín, možno aj viac aktérov, nielen 27 kultúr, dokonca viacej kultúr tu máme a podľa mňa musíme byť opatrní. Nemôžeme vytvárať rámec, ktorý by mohol poškodiť trh, keď v podstate sa snažíme vidieť svetlo na konci tunela. Nie je to politicky múdre, nemalo by sa to povedať, ale jednoducho je potrebné odzrkadliť niekde to, že potrebujeme kvalitu v tom, čo navrhujeme v tomto výbore. Chcel by som zvlášť zdôrazniť túto agentúru pre riešenie e, problémov alebo tento fond. Toto je zásadné. Ale ako prípad Swinburne ukázal, je to dôležité a nesmieme vytvárať nejaké monštrum v, rámci, v tomto rámci, pretože tieto tento fond sa musí monitorovať a musíme si uvedomovať, čo navrhujeme. Ja som z malej krajiny, mali sme tieto problémy a pre nás v 90. Rokov, tie, rokoch tieto problémy boli závažné. Keď som bol e, v sektore alebo v stálom výbore pre financie, mali sme úrokové miery e, na úrovni 500 e, ale podarilo sa nám rozličnými cestami tento problém vyriešiť. Teraz navrhujeme, aby tu bol nejaký plán stabilizácie finančných inštitúcií, fond stability švedský minister financií, podporoval ho aj prezident Obama. Neviem, či by to mohlo veciam pomôcť, ale viac menej sa akceptuje toto ako dobrá, prvá dobrá myšlienka z Washingtonu. Fond, ktorý za 15 rokov má dosiahnuť 2,5 HDP, za pomoci poplatkov, ktoré budú platiť banky a iné úverové inštitúcie. E, vláda alokovala fondy z centrálneho e, fondu, ale cieľom je, že náklady bude znášať priemysel, všetky banky a ostatné úverové inštitúcie, ktoré sú e, pokryté vlastne zákonom pre dosiahnutie tohto cieľa. Poplatok predstavuje 0,036 ročne ktoré sa bude vyberať e, od niektorých inštitúcií, samozrejme podľa výsledkov schválených e, súlad. Všetky záväzky s výnimkou e, súkromného ktoré, kapitálu, ktoré sú v súlade kapitálovej základne podľa pravidiel a jednotlivých, jednotlivých zón. Je to kombinovaný systém s depozitovými e, zárukami a myslím si, že niektoré z týchto častí v širšej perspektíve by, by mohli byť predmetom dopadovej štúdie, pretože toto je jedna z kľúčových tém znášanie bremena, ako toto riešime. Banky a ostatné inštitúcie budú financovať tento fond – vytvoríme systém, ktorý je e, podobný systému poistenia, e, banky sa zrekonštruujú a zvýši sa ochrana daňových e, poplatníkov. Celoeurópske fondy a budovanie takéhoto nástroja, možno by toto nemalo byť prioritou v tejto fáze, keďže tu sú jasné ťažkosti v kombinácii tohto systému ale mohli by sme to zvášiť a mali, mohli by sme prísť s určitým návrhom, aspoň rámca, pretože ja mám pocit, že to je potrebné. A na záver by som povedal, že váš pracovný dokument, Eliza, je veľmi dôležitý a tie odrážky, ktoré ste tam uviedli, by si zaslúžili viacej podrobností, ale v kontexte tejto správy podľa mňa e, je to dostatočné a dovolte mi môj príspevok uzavrieť tým, že aj ja ako liberál v tejto etape chápem, že tu je potrebná regulácia. Ale prosím, nepreháňajte to, pretože nemali by sme zabiť ten trh, ktorý sa práve vynára. Sven. Ďakujem, Ole Sven. So, uh, when I came... Keď som uh, sa vrátil do kancelárie včera, tak som uh, videl, že duch uh, v tomto výbore sa zmenil k horšiemu a teraz vďaka Ole mu som opäť získal trošku mojej dvory a dúfam, že Jose Magajo v tom bude pokračovať a že moja nálada sa nezhorší potom, ako som včera počul tak veľa z týchto starých vied, ktoré boli, tak e, neprelomené skúsenostiami. Mám teda isté pochybnosti. A rád by som bol, aby sme pokračovali, aby sme si možno premysleli, čo v týchto dňoch skutočný liberalizmus a konzervativizmus má znamenať. Teda ďakujem pekne za to, že ste sem prinesli späť e, toho ducha a opäť som tu získal istú dôveru, no to je iná vec. Teda moje pripomienky k vášmu dokumentu budú kratšie. V prvom rade ďakujem pekne za tento dokument. Myslím, že je to veľmi dobrý základ na diskusiu a sú tu všetky kľúčové veci obsiahnuté. Na základe toho môžeme pokračovať v práci a pracovať spolu a sústredím sa na tri body. Prvý je, že musíme jasne sa vyjadrovať, že bankovníctvo vytvorilo ekonomickú externalitu v tom zmysle, že vytvorilo náklady, ktoré neboli zahrnuté do mm, mechanizmu oceňovania v tomto sektore. Preto je veľmi dobrý ekonomický dôvod, aby sa internalizovali tieto externality a preto je to zdravou liberálnou politikou, aby sme tieto náklady prenesli na miesto, kde boli vytvorené a preto ich zahrnuli do mechanizmu oceňovania. A preto je v skutočnosti potrebná otvorená regulácia, aby sme splnili základné potreby liberálnej ekonomiky. A toto tu treba vyjadrovať a preto je potrebné mať e, takýto fond na riešenie. A čo sa týka zriadenia fondu, tak budeme mať konkrétne návrhy v správe o orgánoch dohľadu nad bankovníctvom, ako aj ESMAS a e, my e, teda keď som zahrnul e, do toho návrhu Európsky fond, návrh zahrnúť Európsky fond do ESMARovej správy, tak to preto, že máme historické skúsenosti s potrebou zachraňovať veľké nebankové subjekty a to bola veľká chyba a zlyhanie hedžových fondov v USA na konci 90. rokov. A tu vidíme, že e, môže nastať potreba zachraňovať také subjekty. Jediná odpoveď, ako by ste mohli toto zachrániť a nevytvoriť takýto fond, e, tak je tu argument, že ten, tá záchrana sa nikdy nestane. A to je v zásade, čo som počul zo Spojeného kráľovstva, že takéto zachraňovanie podnikov vždy vytvorí morálny hazard a preto by sme nemali ani uvažovať o zachraňovaní. No ekonomická história ukazuje, že boli časy, kedy um, sa nedalo zabraniť takémuto zachraňovaniu subjektov, pretože by to vytvorilo ešte vyššie ekonomické externality. A keď uh, máme s tým uvažovať, tak myslím, že uh, základné poučenie musí byť, že áno, musíme vytvoriť takýto fond, no nikdy nesmie byť pravidlo alebo istota, kedy sa tento fond využije. A to je veľmi uh, dôležitý bod, aby sme obmedzili morálne riziko. Preto tí hráči nikdy nesmú vedieť, že či sa ten fond bude používať a samozrejme sú to silné argumenty, že než e, sa tento fond e, začne využívať, tak samozrejme majiteľia príslušných bank najprv musia zaplatiť a potom môžu znašať akékoľvek náklady, pretože ináč by sme nesprávne pridelili tieto náklady, ktoré nemôžu byť ekonomicky a e, liberálne odôvodniť. Ďakujem teraz Viki. Bohužiaľ bez mikrofónu. Ďakujem pekne. Vychádzam z princípu, že inštitúcie by mali uh, mať možnosť e, zbankrotovať, pretože inak, e, ak to tak nebude, tak budú za nimi stále daňoví poplatníci a podľa mňa to nie je akceptovateľné. Takže ďakujeme, že sme začali s týmto dokumentom a že je tu diskusia o morálnom riziku. Ďalší dôležitý problém sa týka e, cezhraničných bankrotov a procesov, ktorá nie je celkom jasná. Snažím sa brániť e, snažili sme sa zabrániť takýmto bankrotom. Viem, aká je to výzva, keď máme čo dočinenia s, e, so spoločnosťami, ktoré podliehajú viacerým jurisdikciám. globálna dohoda na eh, princípe základného účtovníctva je veľmi ťažká a to je skutočná výzva, ako by sme sa globálne dokázali dohodnúť na pravidlách eh, bankrotov. A preto si myslím, že že Európa nemôže byť pevnosťou, nemôže byť väzením. Musíme myslieť globálne, nielen európsky, ale vzhľadom na tento problém, tento eh, proces bankrotov ma vedie k tomu, že sa pozerajme aj na ostatné procesy predtým, ako sa dostaneme k riešeniu bankrotov. Sme ešte stále v procese tej záchrany a nápravy a podľa mňa musíme, um, musíme preskúmať ehm, koncept živej vôle aké naliehavé postupy by sme mohli použiť predtým, ako dôjde k úplnej katastrofe, aby sme aktivovali predaj aktív, prístup ku kapitálu, ktorý nie je kapitálom daňových poplatníkov a začať e, tento proces sebazáchrany predtým, ako e, použijeme tento fond teda spoločnosti, ktoré sa zamysleli nad tým, ako by riešili prípadný, prípadnú katastrofu podľa mňa je to, eh, je to dôležité. Mám trochu obavy, eh, či potrebujeme ďalšiu agentúru, že potrebujeme agentúru na riešenie problémov. Mm, tieto nástroje by sme mali eh, radšej uplatniť v agentúrach, ktoré už máme. Čiže nepredstierame, že sa môžeme skryť za tým, čo už máme napríklad vo Veľkej Británii. V Británii tam tiež je potrebná ešte určitá práca. Mali sme tu diskusie, ktoré sa týkali obdobia pred e, bankrotom, e, teda takého naliehového, naliehavých kapitálových zdrojov. Či by sme mali vkladať ďalší kapitál do spoločnosti, ktorá má príliš rizikovú bilanciu a či máme upraviť bilanciu banky predtým, ako tam vložíme nový kapitál. Či už ide do, o súkromnú kapitálovú spoločnosť alebo inú spoločnosť, potrebujeme proces, kde by sme upravili túto súvahu a preto e, pokiaľ ide o naliehavé kapitálové prostriedky, tie môžu byť prospešné ale vyžadujú si ešte ďalšie prepracovanie. Ďakujem. Ďakujem, Peter Skinner. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsednička. Liza pripravila naozaj veľmi zaujímavý a inšpirujúci dokument a ja mám len niekoľko otázok a budem teda veľmi stručný. Ja sa pýtam Elisi, či si myslí, že by mohla vzniknúť nejaká odvetvová legislatíva. Ak áno, tak ako? Akým spôsobom? Ja viem, že sa touto otázkou zaoberáte veľmi dlho, že ste o nediskutovali, tak ja by som sa spýtala, o akom časovom rámci hovoríme. Bude to čoskoro, alebo je to skôr dlhodobejší horizont? Len toľko to som sa chcela spýtať. Ďakujem, Jean Paul, nech sa páči. Áno. Na úvod by som Elize pogratuloval o to vrelejšie, pretože si myslím, že to je takmer nemožná misia nájsť toľko zaujímavých myšlienok v takejto misii, tak to je e, symbol veľkého ducha. Ja by som urobil len niekoľko poznámok. Ak chceme pochovať túto otázku, tak máme e, dve možnosti, že by sme poverili niekoho štúdiou, vieme veľmi dobre, aké sú tie štúdie, veľmi často nič neprinášajú a po druhé, ale môžeme povedať, že e, rozprava je veľmi malá, že ju treba rozšíriť na svetovú, celosvetovú úroveň a takýmto spôsobom si budeme istí, že nedosiahneme ani jedno, ani druhé. Mali by sme dosiahnuť to ideálne, zistiť, akým spôsobom fungovať, keď máme aj takýto zaisťovací fond a akým spôsobom máme tie prostriedky, ktoré využiť, ale je tu aj odpoveď na tieto otázky a síce urobiť dobrú európsku úprava, úpravu, dobrú architektúru dozoru. Súhlasím, že dobre treba vytvoriť novú agentúru, ak dáme ale tej dohľadnej architektúre potrebné zdroje, aby urobili tie reflexie a mali nástroje, tak už to bude veľké riešenie. My vidíme tie nedostatky, e, oni štáty hovoria, že potrebujeme európsky dozor, je to aj iniciatíva štyroch koordinátorov tohto výboru a ktorí aj hovorili, že treba zachovať iniciatívu parlamentu, pretože teraz máme rovnoprávne postavenie v legislatíve. Dnes naše úsilie musí ísť touto perspektívou. Musíme vypracovať európsky dohľad, ktorý bude účinný, pragmatický. Tieto slova mám rád. A európskemu dohľadu jednej alebo druhej agentúre dá prostriedky na túto úvahu, aby boli kompetentnejší, lebo sú ako my. Nezabúdajme aj na technickú otázku. A, a aby mohli prijať opatrenia, ak to neurobíme na úrovni 27, tak nemá zmysel to robiť na celosvetovej úrovni, aj tak sa nám to nepodarí Ďakujem Margajovi, že to v správe spomenul. My, spravodajcovia, týmto trom agentúram, a k omnibusu a k systémovým rizikám, mali by sme vytvoriť účinnú európsku architektúru dohľadu. A keď sa nám to podarí, tak už čiastočne pomôžeme Elize, ona potom urobí syntézu. Um, Áno, ďakujem. Silvi Gulár, nech sa páči. Áno. Dobre, kto chce ešte prehovoriť? Dobre, tak uzavriem zoznam rečníkov. Len som chcela povedať, že súhlasím s pani Hübnerovou makroekonomické dopady legislatívy, predovšetkým kapitálová primeranosť a Fond pre vyrovnanie. Aj to bude ukázovateľ primeranosti. Je to nevyhnutné, musíme sa použiť, pozrieť aj na iné použiteľné rámce, než sa dostaneme do etapy záchrany. Samozrejme, môže to byť zložité a možno to bude ešte komplikovanejšie, keď sa dostaneme do fáze, do fázy skutočného bankrotu, ale je tu veľmi veľa námetov, ako tieto veci rozviesť, rozpracovať napríklad vrátanie predstavy akéhosi systému testamentu pre tie najväčšie podniky. Myslím, že vo svojej správe ste spomenula, že chcete pokryť všetky finančné inštitúcie, ale to asi bude dosť ťažké. Hovoríte o fázovaní, ale bude zásadné, ak chcete do toho zahrnúť aj poisťovne, tak situácia sa líši, pretože neviete, aké budú požiadavky na poistné plnenie. A nebude možné mať okamžitú predstavu o určitom riešení. Takže hierarchia krokov, ktoré by sa mali podniknúť ešte pred úpadkom a pri samotnom bakrote a potom pri dobianí pohľadávok a ďalších otázok tak to by bolo komplikované o, tej, e, o systému Solventnosť 2. Tam som napríklad bola zrozená, keď som videla, že sa rátalo len e, s tými e, poistnými alebo poistenými, ktorí boli len z jedného členského štátu. Nezabúdaj, aj Equity, Equity Life, tam boli aj iné záležitosti, takže Takže by mal byť iný úpadkový režim pre rôzne finančné inštitúcie alebo pre banky. Tá situácia, situácia keď je to pomiešané so všeobecnými pravidlami pre vyrovnanie pre podniky, to nie je vhodné, keď sa zaoberáme týmito aspektami. Mali by sme mať aj možnosť byť schopní zastaviť rôzne kroky ktoré úpadok urychľujú namiesto toho, namiesto toho, aby pomohli konštruktívnemu riešeniu. Takže je tu menšia potreba pre tieto fondy a ja tiež zdieľam niektoré výhrady, pokiaľ ide o fungovanie týchto fondov, aj pokiaľ ide o to, ako, a kto ich bude spravovať. A potom sú tu ďalšie texty a práce, a iniciatívy z Európskej komisie o tom, ako tieto fondy môžu byť správované a niektoré z týchto dokumentov samozrejme budeme môcť vziať do úvahy. Len toľko a teraz Silvi, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem Elíze Ferere za túto nesmierne užitočnú prácu, za to, že upozornila na existenciu toho problému cross-border, teda cezhraničné problémy pretože keď sa rozprávame s niektorými aktérmi, zdá sa, že tá cezhraničná problematika sa zmenšila, ale pritom v tom dohľade je to nesmierne dôležitá otázka. Nejde len o európsky dohľad, ale nemôžeme negovať, že existuje jediný európsky finančný trh a nejde o to, aby sme všetko odpalili na globálnu úroveň, aby sme sa všetko zbavili, ale musíme urobiť prepojenie a správny vzťah medzi tým, čo sa deje na globálnej úrovni a čo robíme my. A ja neviem, či to robíme. Podľa mňa je to jedna z našich najväčších víziev, či budeme vôbec schopní zvážiť, či e, ten výber urobíme správne a či nám tento výber nevnúti niekto iný. Tiež musíme zachovať koherentný prístup v tomto výbore a myslím, že Eliza Ferrera dala odpovede a myslím, že v správe pána Margaja alebo aj v správe mm, pána Svena Gigolda. Ďakujem, my budeme spolupracovať čo najúžšie, aby sme dosiahli ten taký celkový prístup. Áno, pán Margajo. Ďakujem. Len 4 body. Potom budem mať príležitosť zájsť do detajlov pri mojej správe o Európskom orgáne pre bankovníctvo, ale nielen zo zvorilosti, ale aj preto, že správa Elizy Ferreri je podľa mňa veľmi užitočná. Preto chcem robiť tieto štyri upresnenia. Poprvé na kolegu Gigolda budem sa snažiť, aby sa dostal do dobrej nálady. Ja som bol proeurópsky v momente, kedy som začal zdravo uvažovať a myslím, že budem pokračovať ďalej. Boli tu aj veľmi zaujímavé myšlienky. Sú dve spôsob, dva spôsoby, ako viesť parlamentnú, pra, parlamentnú prácu. Otázka odhadnúť, akým smerom pôjde rada a ako mm, stanoviť rýchle rokovanie, ale to by sa parlament vzdal. Alebo po druhé, jasne ukázať, čo tento parlament znamená. A parlament vždy aj v minulosti bol na začiatku a na čele procesu európskej výstavby. Jasné, že na začiatku cesty budú vždy prekážky, E, budú nám hádzať pod nohy pole na rôzne sektory z priemyslu a tak ďalej a, a pre nich niektoré opatrenia sa môžu znať, zdať nebezpečné a niekedy sú tu aj reakcie niektorých národných vlád, ktoré nechcú e, sa vzdať niektorých svojich právomocí. A to všetko my musíme prekonať ale ako hovoria vo Francúzsku, nemožné pre nás neexistuje. Takže musíme ukázať, kde sme schopní dojsť, čo môžeme dosiahnuť. A na záver Elisa vie, že vždy jej budem k dispozícii, aby sme sa dohodli. Potrebujeme túto dohodu čím skôr, ak niekto o tom pochybuje, že treba začať diskutovať o krízovom managingu už hneď teraz. Môže si prečítať včerajší článok vo Financial Times, ktorý hovorí, že nie je teraz čas, aby sme spomalili, práve naopak. Kríza by nemala upadnúť do zabudnutia ešte skôr, než sa príjmú skutočne reálne opatrenia. Niekedy sa hovorí, že je lepšie počkať, aby sme vedeli, že čo urobia ostatní, či už Bazilej alebo niekto iný, globálny sektor a tak ďalej, ale v každom prípade my musíme konať a musíme ukázať, že sme schopní splniť naše zodpovednosti a úlohy. Ďakujem, Eliza. Chcete sa k tomu vrátiť alebo nejak veci zhrnúť? E, eu e, depois Pani predsednička, po týchto veľmi obšírnych vystúpeniach už nechcem zbytočne veľa niečo dodávať. Len by som rada zdôraznila, že na záver môžem povedať, že je tu obrovská politická vôľa v tomto parlamente, pokiaľ ide dosiahnuť pokrok. A je tu aj skutočný duch spolupráce. A všetci poslanci tohto parlamentného výboru nezávisle od rôznych ideologických názorov. Myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že nemôžeme premrhať túto príležitosť. A to znamená, že nemá význam robiť legislatívu len kvôli legislatíve. Treba robiť takú legislatívu, ktorá je potrebná a keď je potrebné a potrebujeme mať aj zdravý úsudok, aby sme vyhodnotili schopnosť aplikácie tých vecí, ktoré sú užitočné, aby sme dosiahli ciele, ktoré plánujeme. Musíme urobiť, čo je potrebné a využiť veci, ktoré máme k dispozícii. A ešte na záver je veľmi dôležité, aby sme vypracovali koherentný dokument prostredníctvom viacerých normatívnych aktov. To je rozhodujúce, aby to bol koherentný dokument. Pokiaľ ide o mňa, ja budem samozrejme aj naďalej diskutovať s kolegami, aj s tými, ktorí tu dnes nevystúpili, aj s výborom pre ITRE, ale samozrejme aj s priemyslom e, a s ďalšími sektormi, s univerzitami. A chceme dosiahnuť, aby táto parlamentná iniciatíva bola čo najkoherentnejšia. Mám pocit, že myšlienka, že mať jeden konkrétny definitívny cieľ a postupne sa k nemu dopracovať rozumným spôsobom, ale aj rozhodujúcim spôsobom, rozhodným, to je tá rovnováha, to je spôsob, ako by sme mali postupovať. Ale na základe vystúpení, ktoré som si tu vypočula, myslím, že ideme týmto smerom a zároveň by som poďakovala všetkým predrečníkom. Budem sa snažiť pripraviť rozumný a účinný návrh. Ďakujem všetkým a to je za mňa všetko. Ďakujem, pani predsednička. Okay, Máte faktickú pripomienku? Ja som sa chcel napýtať, či požiadavka, že mm, výbor vyzýva vytvorenie správy vzhľadom na to, že podľa švedských kritérií je to 2,5% mm, z HDP, čo sa mi platí do e, fondu na celej EÚ, tak tento rok by to bolo 350 miliard eur, takže možno by bola dobrá štúdia uskutočniteľnosti. Ako viete, sú veci, ktoré diskutujú koordinátori, takže to môže byť až na budúce, ale môžeme urobiť prípravnú prácu, aby sme zistili, či niečo stihneme v tomto časovom rámci. Kalendár teraz e, pre túto správu je 12. apríla na posúdenie návrhu správy a lehota na pozmeňujúce návrhy 21. apríla a posúdenie pozmeňujúcich návrhov bude 1. júna a hlasovať sa bude 22. júna v výbore s tým, že na prvej plenárke to má byť v septembri. To je terajší časový plán. A teraz ideme na bod programu 4 pôdny a to je administratívna spolupráca pri boji s podvodmi v oblasti DPH a spravodajca je e, José Manuel García Magalo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Budem vynimočne stručný. Máme 16 pozmenujúcich návrhov, z nich príjmam bez akejkoľvek zmeny 12, ale mám problémy so štyrmi. To sú jediné štyri, ktoré budem komentovať. Podľa mňa je zbytočné hovoriť, prečo príjmam tie ostatné. Príjmam ich, pretože sú podľa mňa dobré. A to myslím, to je dostatočný dôvod. Pokiaľ ide o tie ostatné, urobím komentár, aby autory mohli zareagovať. Prvý pozmenujúci návrh, ktorý nepríjmam, je číslo 28 pána Strejčeka to je článok 22 odsek 1. Tento návrh jednoducho navrhuje výmenu informácií k údajom, ktoré budú potrebné pre dobrú správu, managing a riadenie DPH, aby toto nebolo automatické. Teda neautomatická výmena informácií, ale na základe predbežnej žiadosti ja si myslím, že by to bol demokratická záťaž, byrokratická záťaž a jeden členský štát, keby nevedel, čo sa deje v druhom, tak by to skomplikovalo e, celý tento DPH postup. Aj to, čo my sme sa snažili e, v našom pozmenujúcom návrhu, obmedziť ten nadmerný automatizmus, ale našim jediným cieľom je zabrániť daňovým únikom a podvodom v oblasti DPH a ja si myslím, že to je dostatočná podmienka. Navyše žiadať od jedného členského štátu informácie, keď tento si nie je vedomý, že môže dojsť podvodom, tak to nie je dostatočný text. Ďalší text, ktorý pre mňa nie je priateľný, je číslo 31 k článku 35 tento navrhuje, že technická, administratívna a operatívna pomoc komisie administratívnej štruktúre Eurofisku sa urobí len preto, aby sa e, vymenili tie najlepšie skúsenosti, ale nie len na to, ale môže sa to využiť aj na ďalšie iné veci, ktoré sú zadefinované v návrhu, ktorý študujeme. Nasledujúci návrh číslo 32 na článok 35. Áno, to je ten predchádzajúci komentár a v tej 31 nepríjmam, aby subjekt, ktorý môže žiadať koordináciu v návrhu, to je komisia. Sme na ceste od čisto medzivládnej štruktúry, kde neboli členské štáty a kde sa len jednalo o konkrétne problémy členských štátov a snažíme sa dostať k európskejšej štruktúre Eurofisku, kde budú všetky členské štáty, aby sme pristupovali na európskej úrovni a aby sme zabránili daňovým podvodom v oblasti DPH. A preto tento návrh nepríjmam. A posledný návrh môjho dobrého priateľa Ole Šmita, číslo 36. Tu pán Šmit hovorí, ak by bolo potrebné, komisia dá k dispozícii členským štátom poradenstvo, technickú alebo logistickú pomoc. Ale ak by bolo potrebné, tak to, čo my právniky, právnici voláme, nejasne determinovaný koncept. Kto zadeterminuje, kto stanoví, že kedy je to potrebné. Preto si myslím, že tento text, ktorý používa komisia, že komisia môže dať k dispozícii zdroje, keď členské štáty to budú považovať za potrebné, alebo keď to komisia bude považovať za potrebné ak sa ak existuje riziko podvodov alebo unikov. To sú štyri pozmeňujúce návrhy, ktoré neprijímam. Ostatných 12 prijímam, pozdávajú sa mi. Aj môj kolega Dalrosal mi veľmi pomohol pri tejto práci a ja mu za to ďakujem. Uh, ďakujem pekne. Jean-Paul a potom Ola. Chcel som len povedať jednu vec e, k článku 30. Pozmeňujúce návrhu 36 vo francúzštine je tam nesúlad medzi tým, čo hovorí text, v prípade, že je to nevyhnutné. Hovorím o návrhu číslo 36, o ktorom si práve hovoril. Je tu nesúlad medzi, ak je to nevyhnutné, ktorý vlastne zdôvodňuje tvoje stanovisko, ale v zdôvodnení sa hovorí, že preto, aby spolupráca fungovala dobre, tak je dôležité, aby komisia podporovala e, e, tieto kroky a prinášala svoju expertízu. Vo francúzštine teda je tu protirečenie medzi zdôvodnením, ktoré ide v tom zmysle, ako hovoríš, a zmenami v texte, ktoré idú práve proti tomu, čo hovoríš. Podľa mňa pán Šmito lepšie vysvetlí koherentnosť medzi pozmeňujúcim návrhom a jeho odôvodnením, teda aby bola účinná spolupráca, my hovoríme, bude stačiť, aby komisia bola toho názoru, že musí dať k dispozícii, ale návrh hovorí, ak bude považovať za potrebné, komisia môže dať k, teda k dispozícii. Tam sú dve možnosti a v tomto prípade nie je jasné, ktorý subjekt to interpretuje a ktorý dáva tie podmienky. Takže nie je tam konzistentný alebo nie je tam logické prepojenie medzi textom návrhu a jeho odôvodnením, ale pán Šmit nám určite toto protirečenie bude môcť vysvetliť. Ole, chceš vysvetliť? Ďakujem. Myslím, že pán Garcia Magalo dosiahol dobrú rovnováhu medzi tým, čo je potrebné v tejto správe a nemyslím si, že sa nezhodneme tak veľmi a úplne súhlasím s tým, že pozmeňujúci návrh 28 bude znamenať automatickú výmenu názorov. To je tá cesta, ak chceme bojovať e, proti veľkým podvodom v oblasti DPH. Akceptovali ste ďalšie moje pozmeňujúce návrhy, ale tým, že som liberál, tak na jednej strane text komisie má je zachovaný a e, text komisie hovorí môže a môj text hovorí e, mal by alebo musí v prípade, že je to nevyhnutné. A ak dokážete akceptovať to slovo shall, teda mal by, tak môžem sa s vami zhodnúť, pretože m, mm, podľa mňa tu sa, takto by sme sa zhodli viacej, ale bol som trošku teda zmetený predtým. Môžeme to uzavrieť? Eh, Chcel by som poďakovať kolegom za ich spoluprácu a ak niektorí z autorov pozmenujúcich návrhov, ktorí neboli uspokojení, sa chcú so mnou znovu pohovoriť, ja som samozrejme vždy k dispozícii. Máme ešte veľa rúk, ktoré sa zdvihli. Udo, naozaj musíte hovoriť, pretože chceme prejsť na ten... Maximálne stručne v mene eh, mojej našej teňovej spravodajkyne Katrin Stiller chcem len eh, povedať, že to nemôže byť eh, dnes s nami, alebo to ešte v starom časovom pláne a chcel povedať, že podporuje tohto ducha ten text a tie pozmeňujúce návrhy, ktoré doplnili, majú túto správu posilniť a dúfame, že jej pozmeňujúce návrhy ne, mm, budú patriť len k najzaujímavejším, ale k najviac podporovaným od spravodajcov a preto sa chcem poďakovať poďakovať za pozornosť. No, Ďakujem pekne. Teraz máme presne 12-minútový časový skos, pretože sme začali 12 minút po tretej. No a teda, nie preto, že ja by som tu nebola, ale niektorí z vás tu neboli. Teraz prejdeme k bodu 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26. Inými slovami, celý balík finančného dozoru. Mm, čo teda navrhujem je, aby sme od každého spravodajcu je ich sedem, ak sú tu, tí, ktorí sú tieňoví spravodajci a ostatní, ak by ste mohli e, upozorniť, tak potom sa e, vrátime aj k vám. Teda prvý e, v zozname je Jose Manuel pre Európsky bankový orgán a tento tam nám teda navrhne svoj, predstaví návrh svojej správy. Ďakujem, pani predsednička. Toto je pravdepodobne jedna z najdôležitejších tém, o ktorej budeme diskutovať počas tohto volebného obdobia a podľa mňa najvýznamnejšia, ktoré rieši španielské predsedníctvo. Budeme diskutovať o európskom systéme dohľadu ktorý je integrovaný v systéme systémových rizík a viacerých, teda troch inštitúcií, ktoré ide o banky, poisťovne a ďalšie inštitúcie. A zdôrazňujem systém, pretože štyria spravodajcovia nehovoríme o orgánoch, ktoré existujú nezávisle, hovoríme o spoločnom systéme praxi to znamená, že som ochotný prijať, aby tieto orgány mali spoločné sídlo, aby neskôr vznikol jednotný orgán, pokiaľ ide o banky a poisťovne. A to keď v súrnych príležitostiach, keď bude tá rada systémových rizik, bude robiť dohľad na makro e, opatrenia a bude otvárať dvere týmto trom orgánom. Komisia chce, aby to bola komisia, rada chce, aby to bola rada, ale myslím, že nemá význam vytvárať radu systémových rizik, ak nedosiahneme zadefinovanie tej systémovej situácie. Z historického hľadiska parlament nie prvýkrát hovorí o tejto téme a rovnako nemôžeme konať proti našim činom. Preto by som bol rád, keby ste si prečítali najprv predchádzajúce správy v roku 2000 a tam som nástojil, táto správa bola jednomyselne schválená, že tri ciele, ktoré si ten akčný plán stanovil, liberalizáciu trhov, dohľad a dozor a harmonizácia daní z, zo sporenia mali by sa aplikovať a realizovať rovnako rýchlo a rovnako intenzívne, ak nechceme e, dosiahnuť ďalší problém systémovej krízy. To sa napísalo v roku 2002. A prepojenie tých dvoch cieľov, liberalizácia a dohľad, Dostali sme sa do protirečenia medzi finančnými inštitúciami, ktoré vidia vnútorný trh ako trh bez hraníc a jurisdikciou národných dohľadných orgánov, ktorých pôsobenie sa musí zastaviť na hranici. Vysvetlovalo sa nám vtedy, že tie národné kompetencie dohľadu boli dostatočné na riešenie tohto protirečenia, ale kríza ukázala, že to nebolo tak. Viacerí kolegovia vtedy zdôraznili jeden postup. Existujú európske inštitúcie a tie potrebujú európsky dozorný orgán proti systémovým rizikám. Moja správa navrhuje viacej dohľadu a viacej Európy. To je ústredná myšlienka týchto troch správ. Kríza nám dala zapravdu a ukázala, že to, čo sme hovorili a vtedajší komisár nechcel ísť týmto smerom, e, tak nakoniec sa stalo to, čo povedal parlament a nie to, čo urobila komisia. Teraz, keď už tu kríza je, tak sa vytvára skupina odborníkov na čele s Larozierom a táto skupina, ako povedal jej predseda, ktorý vytvára správu de minimis, ktorá je veľmi pragmatická. Návrhy komisie boli ešte vágnejšie a ešte viacej oslabili proeurópsky charakter tejto správy a v roku 2009 na jeseň výsledky sami túto ešte viacej potvrdili. Takže výsledky štyroch koordinátorov nášho parlamentu. My sme hovorili, že náš parlament nie je ochotný prijať dohodu s radou. Boli sme ochotní bojovať za naše myšlienky. V roku 2006, ale pamätám si, na jednu večeru, keď jeden generál hovoril, že mier je vždy možný, stačí, keď sa vzdáme, ale my takýmto spôsobom nebudeme postupovať. A teraz, keď je španielské predsedníctvo, kedy chceme viacej koordinácie, viacej Európy a tak ďalej, tak ja dúfam, že budeme mať aj väčšiu podporu španielskej socialistickej vlády. A teraz, aké veľké témy budeme riešiť, keď vieme, že tu máme odpor určitých sektorov, ktoré chcú zachovať status quo. Poprvé, Prvá myšlienka, chcem vytvoriť európsku spoločnú európsku knihu spoločné pravidlá, aby sme uľahčili interpretáciu a identickú interpretáciu v celej EÚ. V rade aj v komisii s tým súhlasíme s tromi veľkými zmenami. Chceme zdôrazniť protagonizmus a úlohu orgánu, ktorý má robiť návrhy technických noriem alebo orientácií. Chceme, že keď komisia bude chcieť zmeniť alebo prijať návrh tohto orgánu a orgán s tým nebude súhlasiť, tak to bude rada a parlament, ktorí budú rozhodovať o týchto rozdielnych názoroch, pretože si myslíme, že aj v takej situácii treba konať a veto jednej či druhej inštitúcie nemôže, nemôže nás dostať do patovej situácie. Potom by som rád zdôraznil úlohu parlamentu, aby sme prebrali techniku delegovaných aktov a to nám umožní aby parlament mohol realizovať svoje kompetencie a úlohy. Po druhé, pokiaľ ide o orientácie a odporúčania, tak chceme, aby tieto, ktoré sa vyžadujú v určitých oblastiach, ktoré nemôžu byť v nejakom právnom akte, v právnej norme, ktorá je povinná, aby boli čo najviac záväzné, myslím na kontroverznú oblasť odmeňovania manažerov v bankách, Hovorím, že tieto akty nemôžu mať priamy efekt, ale chceme, aby boli čo najúčinnejšie a chceme, aby mali čo najväčšiu publicitu. Je potrebné, aby predseda rady vystúpil pred parlamentom, vysvetlil nám orientácia a aké opatrenia chcú navrhnúť, aby sa nám to všetko podarilo napríklad pri navýšení kapitálových požiadaviek v niektorých konkrétnych oblastiach. Pokiaľ ide o konkrétne rozhodnutia, v diskusii s politickými skupinami je otázka, či komisia sa môže obratiť na konkrétnu finančnú inštitúciu vždy, keď národný dohľad E, nereagoval na žiadosť. Niekto povedal, že vy musíte niečo urobiť, dohľad, národný dohľad to nerobí, ale niečo musíme urobiť, pretože ak sa nesplňa nejaké kritérium, tak takýmto spôsobom nemôžeme fungovať. lebo niekedy, ja znovu citujem filozofa Ortegu, už niektoré zbytočné úsilie tiež vedie k niečomu a keď teda orgán sa obráti na konkrétnu organizáciu, napríklad v prípade súrnych prípadov, keď ten e, výbor pre systémové rizika to rozhodne, alebo v prípade, keď je existujú rozdiely názorov medzi týmito inštitúciami, tak vtedy, ak dohľad e, nebude reagovať, tak sa potom vráti na ďalšiu inštanciu. Budeme sa snažiť znížiť čas realizácie, chceme zvýšiť demokratickú kontrolu parlamentu, pretože na jednej strane dávame viacej kompetencií orgánu, komisii, ale zároveň chceme prax dobrej demokratickej kontroly. Chceme teda silnejšiu európsku autoritu orgán, ale zároveň aj zodpovednejšiu a lepšiu kontrolu. A teraz dohľad. Tu odporúčam, aby ste si prečítali jednu anglickú správu, aby sme nespomínali stále len Laroziera, a Turner Review hovorí, že kríza ukázala, že mechanizmy, ktoré sme spustili na dohľad entít, ktorých bankrut, bankrot mohol priniesť kalop systému, že to sa nevyriešilo ani dohľadnými orgánmi, ani inými národnými orgánmi. A hovoria, sú len dve riešenia. Dve riešenia a spomínajú Island a vplyv na Veľkú Britániu. Buď bude viacej mať kompetencií hostiteľská krajina, aby mali viacej kompetencií tie cerské spoločnosti, alebo viacej kontrolovať solventnosť, to znamená viacej protekcionizmu, alebo nájsť európske riešenie, ktoré bude integrovanejšie a modernejšie. Ja som samozrejme za ten druhý spôsob a navrhul to kolega Sanchez Presedo a vychádza z troch úrovní. Národné inštitúcie na národnom i území a ktoré nemôžu poňať kolaps celého systému, tak to budú kompetencie národného dohľadu. Inštitúcie, ktoré budú pôsobiť cezhranične. To je kompetencia kolégia dozorcov. Musia mať jasnú úlohu sprostredkovania, spolurozhodovania, záväzné sprostredkovanie a musia mať možnosť prijímať priame rozhodnutia, ale nie je možné, že ak tam nebude dohoda, takže sa nebude nič diať. A po tretie, tie entity, Odvolávam sa na dve anglické správy, len málo entít musia byť pod dohľadom Európskeho orgánu a tento orgán bude konať vždy prostredníctvom národných dohľadných orgánov, budú delegovaní od európskeho orgánu a budú vychádzať z európskych inštitúcií. Keby sa toto bolo bývalo urobilo, nemyslím si, že by mohlo dojsť k takému niečomu, ako sa stalo v prípade Grécka, pretože keby to fungovalo tak, tak už ten európsky dohľadný orgán by teraz už sedel to a vysvetloval nám túto situáciu. Teraz budeme vychádzať z toho článku 29, to je tá e, rada dohľadných orgánov. A teraz tá veľká otázka. Ak máme európsky orgán dohľadu, tak kto bude zodpovedný za bankrot inštitúcií, ktoré sú pod európskym dohľadom. A môj cieľ je veľmi jasný. Chcem minimalizovať rizika daňovného poplatníka. Chcem zabrániť tomu, ako hovoril Obama, aby Main Street, normálna ulica, zaplatila chyby Wall Streetu. A teda tieto inštitúcie, ktoré sú pod dohľadom Európskeho orgánu, postup by mohol byť taký, aby sme teda mohli využívať vklady a zároveň pomoc v situácii, keby bolo potrebné po druhé, ten fond, ktorý by vznikol, aby tieto zdroje, ak nebudú dostačné, tak by mohol emitovať dlhy a daňový poplatník by aj tak bol ochránený. A ďalší prvok, ak by sa takto rozhodlo, a tu je morálna dilema, ak by mali intervenovať členské štáty, tak je jasné, že by bolo lepšie, keby konali v zmysle memoranda dorozumenia, ktorý by bol vytvorený toto memorandum vopred a nie narýchlo horúcou ihlou. Tam by sa brali do úvahy rizika, nebezpečenstva pre členské štáty, objem vkladov, aktíva, cashflow a tak ďalej a tak ďalej. Teda akýkoľvek ukazovateľ, ktorý potrebujeme. Na záver, filozofické línie tejto správy. Veď áno, teraz budeme o tom diskutovať. To je viacej dohľadu, viacej Európy a menej rizika pre daňových poplatníkov. To sú tri osy, ktoré som predložil tu pred vami a ktoré boli aj v diskusii o správe Elisy Freire. A takýmto spôsobom môžeme aj ponúknuť to naše španielsko-portugalské priateľstvo a spoluprácu. Um, uh... Ďakujem pekne. Ďalší je Sven Giegelt, správ, uh, spravodajca pre Európsky orgán pre cenné papiere a trhy. Ja najprv chcem povedať, že zo strany španielsko-portugalského priateľstva. Dúfam, že pri tejto otázke v parlamente tiež bude aj priateľstvo medzi Severnou, e, Západnou a Východnou a Južnou Európou a e, tu na nie vždy bol súlad a súzvok medzi tým, čo e, hovorili e, v otázkach e, strednej a východnej a severnej a južnej Európy. A tu v parlamente tiež musíme byť schopní um, reagovať na krízu tak, ako práve uh, kolega Gajo vysvetlil. Teda um, otázku na uh, zjavný nedostatok um, spoločných uh, pravidel a spoločného konania na úrovni menovej únie aj celej EÚ. EU musí sa to zodpovedať na úrovni parlamentu e, práve s rozšírením európskeho e, priestoru a nie e, na stiahnutie sa do národnej ulity. A toto by bola práve nesprávna odpoveď na túto krízu a preto je potešením, že práve v súvislosti s štruktúrami dohľadu a nielen v súvislosti s tými e, tromi inštitúciami, ale aj v Európskej rade pri riešení systémových rizik pripravíme konzistentnú odpoveď aj e, na e, chyby a zlyhania finančného dohľadu práve v časoch e, krizového manažmentu a v oblasti systémového rizika. E, už som to všetko povedal a opakujem, nebudem opakovať to všetko, čo som povedal, to by bolo proti duchu tejto spolupráce, aj by to nudilo prítomných. Chcem však len veľmi v krátkosti vyjadriť pár bodov, kde sa e, naše správy možno len v e, drobnostiach odlišujú a práve obe tieto správy sú veľmi podobné a osvitne aj v tom bode, že je tu spoločné presvedčenie, že veľké cezhraničné inštitúcie um, musia podliehať európskemu dohľadu a z toho logicky vyplýva, že musíme na to dať odpoveď. Keď sa niečo pokazí, tak sa to zaplatí a nemôžu to byť e, členské štáty, keď oni predtým e, neznášali zodpovednosť za dohľad Ďalšia vec, e, ktorá súvisí tiež s otázkou, že kto zaplatí a kto bude postihnutý finančnými dôsledkami dohľadu. Tam všetky e, tri správy majú rovnakého ducha a podľa mňa je dôležité povedať, že nemôže e, nastať situácia, že v článku 23 jednoducho povieme, že áno, ak budú akékoľvek nejaké dopady na financie členských štátov, tak e, bude nejaké právo veta. A e, toto e, by európske pravidla nariadenia stavalo do absurdnej roviny, pretože keď máme presunúť nejaké povinnosti a zodpovednosti z A do B kvôli európskemu príjmaniu predpisov, ak to môže mať dopad na rozpočet členských štátov, tak e, môžu to vetovať. To nemôže vôbec e, byť. Podľa mňa to je absurdné. Niečo ako politická vred, keď e, napíšeme list do rady a potom sa spýtame vďaka iniciatíve Petra Skinnera, keď eh, mm, po tretie napíšeme list do rady a spýtame sa, aké sú teraz priame dôsledky eh, financovania v členských štátoch, tak eh, nám povedia na odpoveď, že vieme, že to je mm, ťažký pojem, ale my sme pripravení s vami o tom hovoriť. Toto je tiež spôsob, ako sa dajú robiť zákony. Je to politický kabaret. Preto navrhujeme, aby sme na no, v tomto mieste jasne povedali, že členské štáty musia dokázať, že európske rozhodnutie bude mať relevantný dopad na um, vaše rozpočty a nemôže to byť dôvod, aby sme európske predpisy postupovali na um, národnú úroveň z tohoto dôvodu. Ďalšia otázka je, že e, no, e, vy, Európsky orgán, má byť možnosť e, stiahnuť a zakázať spredaja konkrétne určité produkty. Sú jednoducho doby a časy, kedy musíme povedať, že napríklad nepokryté prázdne nákupy zastavíme, alebo napríklad zakážeme terajšiu špekuláciu s gréckými štátnymi e, dlhopismi alebo e, s tým spojenými derivátmi. Túto možnosť e, musí mať tento orgán, pretože sme zistili, že teraz sú činnosti na trhu, ktoré len obmedzenie majú niečo spoločné s reálnym podnikaním. A toto je v tej správe tiež načrtnuté. Ďalšia vec, ktorú s vami chcem diskutovať, je odvolacia rada, Board of Appeal. My navrhujeme správe, aby sa táto premenila na spoločný výbor, pretože e, za tým, alebo to vychádza z úvahy, že chceme posilniť tento spoločný výbor. Nie je žiadne tajomstvo, Viem, že sú tu iní kolegovia, ktorí sa e, domnievajú podobne ako my, že nie je jednoducho logické, že máme tri rôzne inštitúcie, ktoré z časti sa zaoberajú podobnými trhmi a ešte je menej logické, že tieto majú byť e, rozdelené do troch rôznych miest. E, to znamená, že v krízovej e, situácii nebudú založené a zriedené neformálne kanály komunikácie a že sa tam vybudú tri rôzne kultúry. Ehm, Toto debatu sme odmietli, no zriadenie spoločného výboru je spôsob, ako aspoň e, sa vydať na cestu integrovaného finančného dohľadu ďalej. A ako máme o tom rozmýšľať vo výbore, ako v e, tejto spoločnej oblasti to budeme môcť posilniť a tiež postupovať na ceste k spoločnému integrovanému európskemu finančnému dopadu. A tu na e, tie správy predstavujú veľký krok v tomto smere a tu na ako ukazuje aj história európskej integrácie. To musí byť cieľom a my ako parlament by sme e, mali byť nároční a na ciele, ktoré tu formulujeme, sa musíme orientovať a musíme riešiť problémy, ktoré tu naozaj e, vznikajú. A keď by e, sme prirodzene tie základné pravidlá, ktoré ako napríklad v prípade Delora sa nachádzajú, nesmierne zaudať. A európsky pokrok je postupný proces, no tu ide o to, aby sme urobili veľký krok, aby sme tiež potom sa pokúsili spoločne čo najviac z týchto veľkých krokov realizovať. Uh, you. Ďakujem. A teraz prejdeme k správe Petra Skinnera o Európskom orgáne pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov. Peter. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Um, toto určite uh, boli zaujímavé týždne, keď sme diskutovali o tejto téme a nepochybne je tu veľa myšlienok, ktoré idú rovnakým smerom. Chceme zabezpečiť, aby sme mali niečo, čo bude užitočné v našich diskusiách s radou máme tiež víziu, ktorá bude znamenať to, že si uvedomujeme, čo je potrebné preto, aby sme e, riešili tieto spoločnosti, ale aj e, pokryli účet pre spotrebiteľov, európskych občanov, ktorý by sa dal posun ako paradigmový posun zo strany finančných e, inštitúcií. Takže Vytvoril som teda dokument, ktorý je napísaný v duchu európskej konsolidácie a integrácie a akceptujem e, logiku návrhov komisie, ale podľa mňa musíme doplniť kontroly a rovnováhu niektorej, niektoré sú potvrdenia, niektoré ešte doplním a ktoré sa očakávajú v správe parlamentu. A tam, kde sa odlišujeme e, od komisie, Jose Manuel správne e, e, povedal, že to je dokument, e, na ktorom chceme my pracovať, nie dokument rady. Čiže toto je taký základný parameter, z ktorého vychádzame. Kľúčové témy je ich šesť, prejdem ich veľmi rýchlo, aby ste mali predstavu o duchu diskusí. A možno, že niektoré z tém si vyžadujú ďalšie rozpracovanie, možno minimálne dva, dve by sa mali ešte prediskutovať. Čiže dodatočná právomoc pre parlament v oblasti kľúčového určeňovania kontrol, odstranenie niektorých právomocí komisií, pokiaľ ide o zmeny technických štandardov, uh, Eh, fiskálna zodpovednosť, klauzula eh, o zárukách, eh, vytvorenie základu pre lepšiu integráciu európskych systémov finančného dozoru a spoločné, spoločný výbor, ktorý si vyžaduje ešte ďalšiu prácu. Silnejšie zastúpenie externých expertov v kľúčových úlohách. To sú špecifické príklady, aby sme videli, ako by sa toto mohlo urobiť a získať podporu parlamentu Všetci sa zhodujeme, že parlament e, bude vyberať e, predsedov odvolacej rady. Musíme to robiť, e, pretože to je jediný spôsob, ako sa ľuďom vracia tá dôvera, ktorú vložili do našich rúk. Úlohou týchto orgánov bude poskytovať pravidelné správy a dodatočné informácie pre parlament. Verím, že komisia niekedy Mm, nie je vina, pretože mm, e, inštitúcie niekedy samotné by chceli, sa, chceli rozhodovať a my sa musíme snažiť o transparentnosť a my musíme byť vodcom na tomto poli. E, odstranenie niektorých právomocí komusie tam, e, tu hovoríme o správe môjho dobrého priateľa Sančesa správa Omnibus, Mali by sme ich iba čiastočne e, podporovať alebo zamietať. ESRB, ako povedal pán Garcia e, Margalo, či by to mala byť len komisia, ktorá e, povie, že teraz je nejaká naliehavá situácia. Sven hovoril o veľmi dôležitej veci. List, ktorý sme zaslali, ktorý rada zamietla. Musíme povedať, že záručné doložky v oblasti daňovej zodpovednosti, tie sa musia zachovať. Nemôže to byť len taký cestovný lístok, e, ktorý e, má štátny úradník a ktorý ide na návštevu iného štátneho úradníka. Musíme mať dopadovú štúdiu, musíme mať opis, e, Lisabonská zodpovednosť, tu musíme brať do úvahy veľmi vážne. Lepšia regulácia si vyžaduje dopadovú štúdiu, aby sme lepšie pochopili technické normy a odporúčania e, v súlade nielen najlepšími postupmi, ale aj tými najrozumnejšími riešeniami. Základ pre lepšiu integráciu, konsolidáciu. Toto by sa dalo vytvoriť európskym systémom finančného dozoru s jasným mantanom a úlohou pre e e ESRB, rozvoj úlohy spoločných výborov, aby to, toto bol základ centralizovaného a integrovaného e, systému európskeho dozoru. Je to m, taká chýbajúca časť vo všetkých správach, vo všetkých inštitúciách, m, pretože ako všetci vieme, je tu súťaž medzi jednotlivými hráčmi, ktorí chcú vidieť, ako toto dieťa bude rásť. Musí toto byť silná inštitúcia, silná organizácia a Emanuel eh, a Sven, nediskutovali sme o tom, ale v mojej správe o tom, to spomínam. Dúfam, že sa ku mne pridáte a že sa nám podarí tomuto dať hlas. No a šiestý bod, silnejšie zastúpenie vonkajší, expertami zvonku. Uh, Potrebujeme sem doplniť tie najlepšie postupy, ktoré existujú predstaviteľmi akademických obcí alebo mm, zástupcovia jednotlivých aktérov. Určite právna expertíza a poradenstvo, mm, to nesmieme vynechať, ale potrebujeme to rozšíriť, zrelevantniť a mať všetkých aktérov, teda tých, ktorí urobia tú prácu pre nás, nie len pre inštitúciu, do ktorej patria. Ďakujem. Ďakujem pekne, Peter. Teraz makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom na úrovni spoločenstva. Uh, Sylvie Gulard. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Nebudem hovoriť dlho, pretože ako ste eh, to správne pochopili. Pracovali sme spolu všetci spravodajcovia, tí, ktorí hovorili predo mnou alebo budú hovoriť po mne, pokiaľ ide napríklad o súhrnú smernicu Omnibusa a podobne, tri orientačné smery, ktoré sme vybrali na makroekonomickej úrovni. Prvé, prvý z nich, prvý bod, ako to už odznelo, zblíženie rozličných úrovní makro a mikro a zblíženie e, mikroekonomických sektoriálnych analýz, pretože chceme odpovedať čo najefektívnejšie na jednotlivé e, potreby a vlády, ktoré privilegujú oddelené subjekty, e, tak e, veci neriešia. V tejto kríze musíme preklenúť určité etapy, moji predrečníci to už spomenuli. Čiže spoločná kultúra dozoru Všetci títo hráči by mali navzájom komunikovať. To už odznelo podľa vypočutia, na ktorom ste boli. Je to aj v správe Dela Rozier a uvedomujeme si, že sa vydávame na dlhú cestu, že sa to neudeje zo dňa na deň. Ale máme na svojej strane všetky šance. Tam, kde je pochybnosť, e, tak tam väčšiu, prinesieme väčšiu dôveru a spoločný prístup. Chceme, aby budúcnosť bola otvorená budúcej e, jednotnej integrácii, e, ak e, parlament a rada dospejú k takémuto názoru. Ďalšia obava smeruje k tomu, že Európa potrebuje globálny orgán. Uvedom, chcela by som to zdôrazniť, pretože čo sa deje momentálne vo svete, napríklad v USA, tak tu vidíme, že nikto nemá ideálne riešenie ale na druhej strane je tu taká svetová súťaž e, v tom smere, aby sa vytvorili nové pravidlá a ak toho nebude Európa súčasťou, tak rozhodnutia sa príjmu inde. V správe teda chcem objasniť jeden bod. Výbor pre systémové rizika je pod zaštitou ECB, tak je to aj v správe de la Rozier a v tej sa hovorí, že predseda ECB e bude predsedať e, tomuto výboru. Tu hovoríme veľmi jasne, že je tu silná autorita a táto verzia bola aj v návrhu komisie, je dôležité, aby predseda orgánu zodpovedného za Európu na svetovej úrovni, aby sme jasne identifikovali tento subjekt. Nemôže sa e, takáto osoba niekde len tak e, neobjaviť. Myslím si, že toto by nebolo veľmi dobré. Na druhej strane je veľmi dôležité tiež to, že sú tu dva smery. Väčšina spravodajcov sa na nich zhodla. Musíme navýšiť zodpovednosť, accountability tohto orgánu voči parlamentu. A Peter Skinner to pripomenul, že tu bude zvýšená kontrola, pokiaľ ide o, o tie mikro Eh, kroky a eh, ten predseda výboru pre systémové riziko bude pravidelne predstupovať pre tento parlament. Budú tu odporúčania, upozornenia a diskusia, ktorá bude verejná. Eh, druhý veľmi dôležitý bod pre väčšinu prítomných kolegov je tá, to, ten fakt, že je to pod záštitou ECB, e tak musí to byť otvorený orgán a osoby poverené dozorom, či už ide o členské krajiny, centrálne banky alebo nezávislé orgány alebo ministerstva financí, alebo z nejaké zmiešané riešenia, nemohli e, reagovať na krízu. Nechcem ich obviňovať, ale vyvodiť dôsledky a preto navrhujeme zavedenie do orgánov výboru pre systémové rizika nezávislé osobnosti e, vybrané pre ich osobné skúsenosti, nie zástupcov priemyslu alebo lobby, e, lobistických skupín, aby sa tu vyjadrila diverzita európskej ekonomiky a aby sa zaviedli prvky, ktoré budú vhodné v úvahách nad prípadnými riešeniami. A to isté platí aj v návrhu komisie. E, tu sa hovorí o technickom výbore. Tu sme toho názoru a ja to opakujem, že výbor pre systémové riziká môže čerpať e, kompet z technických kompetencií Európskej centrálnej banky, ale vytvoriť vedecký výbor, kde e, akademici na najvyššej úrovni z rozličných kútov sveta. Samozrejme, určitá rovnováha sa musí zachovať. Budú zastúpení, aby sa objasnili jednotlivé rozhodnutia. Vôbec e, nepredstierame, že máme odpoveď na všetko, ale chceme otvoriť e, diskusiu. Niektoré vlády a niektoré lobistické skupiny by to možno nechceli, aby sa vrátili k, k tomu, čo sa bežne e, preberá tieto kroky sú veľmi ťažké, môžu tu byť určité e, nuancy, rozdiely, ale naozaj je tu hlboký konsenzus a chceme, aby v, tomto, v tejto hre boli silnejší voči rade. A pripomeniem, že možno v našich volebných obvodoch máme všetci nezamestnaných, že sú tu ťažkosti a že chceme prinášať riešenia. Nechceme len počúvať len tých silných, platiť e, kvalitných e, poradcov a, a, a nič nezmeniť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme e, k správe Ramona Tremosu k osobitné úlohy Európskej centrálnej banky týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové rizika. Ramon. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hm, len hm, pár eh, slov, lebo moja správa je veľmi stručná. Napísal som eh, malú správu, v ktorej navrhujem eh, veľmi úzky vzťah medzi Európskou centrálnou bankou a Európskym orgánom pre systémové riziko a hm, ako kolegy mňa Silvi povedal, tento úzky vzťah sa konkretizuje v tom, že prezident ECB má byť tiež e, predsedom e, toho orgánu pre riziko. Ja si myslím, že ECB e, dosiahla dôryhodnosť za posledných 10 rokov a dnes je známa ako renovovaná inštitúcia v celom svete. Nebudem vás teraz nudiť, ale chcem vám povedať, e, ocitovať niektoré anglosaské zdroje, napríklad ako finančník David Marsh e, povedal, ktorý historicky vždy e, kriticky sa vyderal oči Bundesbanke a teraz uznáva autoritu, ktorú získala za posledných 10 rokov Európska centrálna banka. Preto som otvorený a chcem diskutovať s britským kolegami tejto snemovni o kľúčových otázkach tejto správe a to je väzba a vzťah medzi ECB a e, Európskym orgánom pre systémne riziko. A je to tak napísané v e, mojej správe, že ECB je jediná nezávislá európska inštitúcia, ktorá má morálnu aj materiálnu autoritu, aby zohrala dôležitú úlohu v budúcom európskom dohľade, ktorý potrebujeme. V e, tomto zmysle tiež e, chcem povedať, že predseda Európskej centrálnej banky e, má zastupovať ten orgán pre systém riziko a to navnok a navrhnem a prečítam vám návrh textu, aby tento prezident, ktorý je teraz pán Pričet, sa pravidelne zúčastňoval v tomto parlamente a skladal účty z finančného dohľadu na európskej úrovni a myslím, že toto zvýši viditeľnosť a transparentnosť voči občanom o tom, ako sa táto otázka, ktorá vznikla z, z ktorej vznikla ekonomická kríza rieši. Tiež navrhujem v správe, aby ECB navrhovala e, sekretariátu analyticky, štatisticky, logicky logicky, administratívne s e, celou e, všetkou podporou z orgánu pre systémové riziko. A okrem toho navrhujem, aby vo svojich zdrojoch Európska centrálna banka garantizovala dostatočné financovanie orgánu pre systémové riziko. A nakoniec e, sekretariát, e, k ktorý e, e, tiež e, bude mať orgán pre systém riziko, musí byť subjekt, ktorý zabezpečí úspešnú výmenu informácií na mikro aj makroúrovni a tieto údaje a informácie sú osobitne citlivé a preto navrhujem tiež uplatňovať doložku o dôvernosti a utajení pre sekretariat. Ďakujem pekne a vypočujem si vaše komentáre a pozmeňujúce návrhy. Um, thank you. Now we move on to the uh, Omnibus 1. Dobre, teraz ideme na Omnibus 1 a e, to e, sú pravomoci európskych bankových orgánov a e, orgánov pre um, poisťovnícky trh a cenné papiere. Um, Spravodajca je Antonio Sanchez, predseda. E, Ďakujem, pani predsednička. Ja som e, predpokladal, že budem môcť e, vystúpiť v téme European Banking Authority, no teraz len vystúpim ako spravodajca Omnibus 1 Smernica Omnibus 1 e, má za cieľ e, prednotiť 11 e, sektorových smerníc v oblasti bankovníctva a v oblasti mm, trhov s cennými papiermi, aby ich prispôsobili na nový európsky systém dohľadu. Tento nový európsky systém dohľadu predpokladá 4 nové orgány a 103 mm, sektorové orgány v oblasti dohľadu, ktoré sa majú zahrnúť do terajšieho systému. Terajší systém je je e, rozrobený a hlavne je založený e, na národných orgánoch, ktorí spolupracujú a preto e, je cieľ zahrnúť tieto národné orgány a um, toto robiť v duchu integrácie a spolupráce. A e, tieto e, máme posilniť týmto e, celým blokom smerníc a posilniť spoluprácu medzi existujúcimi orgánmi a e, národnými orgánmi a tiež zabezpečiť postupy, aby mohli tiesť informácie medzi nimi, aby zároveň mohli tiež vytvárať e, usmernenia a e, delegované akty a tiež e, vypracovať systémy inšpekcie a navrhovať generálnu koordináciu. Ak existuje koordinácia vnútri týchto orgánov, no existuje aj samotná koordinácia európskych orgánov, ktorá je sektorová koordinácia a tiež existuje cezhraničná cezsektorová koordinácia z toho, čo sa nazýva spoločný výbor. Tie zásadné otázky, ktoré sa tu otvárajú, sa netýkajú aktualizácie e, celého bloku smerníc, ale sa zameriavajú len na potrebné prehodnotenie, aby sa zapracovali e, zmeny v oblasti dohľadu. Sú teraz smernice, ktoré sú predmetom e, prehodnotenia revízie z hľadiska transparentnosti. A sú to ďalšie dve témy, ktoré musíme mať na zreteli. Prvá je zmena rámca, e, ktorú priniesla Lisabonská zmluva. Lisabonská zmluva v článku 290 rozlišuje delegované akty a 291 implementačné akty alebo vykonávacie akty. Predtým, vďaka úsiliu tohto výboru a vzhľadom na architektúru Lanfalusi, e, sme zabezpečili, e, že e, parlament pripravuje len legislatívu na úrovni princípov a potom v oblasti implementácie má regulačný postup s preskúmaním. No, teraz sa naša pôsobnosť rozširuje s delegovanými aktami a preto je potrebné zadefinovať presne, že aká je rozsah pôsobnosti delegovaných aktov a tiež aký je rozsah pôsobnosti pôsobnosti, to, čo sa tu nazýva technické normy, technical standards. Tieto technické normy, ktoré môžu predstavovať e, súčasť e, delegovaných aktov alebo vykonovacích aktov. Ja e, som použil v prvom rade kritérium, že všetky tie postupy pre regulácie s preskúmaním, ktoré sa majú automaticky zapracovať do systému delegovaných aktov, pretože zdá sa, že na tom sa dohodneme. No okrem toho, celý ten zvyšok ustanovení ktoré sa e, pripravujú a rozvíjajú, tak tie treba prehodnotiť. A je to kritériu, že nemáme e, len postupovať podľa architektúry Lamfalusy, ale teraz máme práve e, posilniť európsky dohľad a na európskej rovni vykonať dohľad znamená tiež harmonizáciu na európskej rovni, pretože nejde len o um, implementáciu aplikáciu, ale ide o to, aby sme zistili, že až do akej miery e, sa má e, vykonať dohľad na európskej rovni, to znamená, kde zapracovať tie delegované akty a kde zabezpečiť e, ich aplikáciu a opatrenia na plnenie. Druhé kritérium je používať single book, teda e, spoločná jednu knihu pravidel a aký je jej obsah, pretože komisia vo svojich návrhoch e, nezadefinovala ani neklasifikovala súbor e, prác, e, ktoré sa majú robiť v rámci našej legislatívy. A ja rozlišujem tri aspekty, aby sme identifikovali, e, aký bude obsah tejto spoločnej jednotnej knihy pravidel. V prvom rade, čo sa týka definície, musíme mať spoločnú definíciu na európskej úrovni, aby naše subjekty mohli mať pravidlá hry, ktoré budú spravodlivé a rovnaké podmienky a na, druhom, na druhej strane všetky požiadavky na výkazníctvo a poskytovanie informácií, lebo tie sú zásadné, aby trh dostal informácie zo strany hospodárskych subjektov a aby aj verejnosť mohla mať vedomosti a Eh, mohla eh, sledovať, či na trhu sú vhodné podmienky. Eh, na treťom mieste tento súbor noriem je nutný pre zabezpečenie spoluprácu medzi všetkými orgánmi tohto systému. To nie je operačné normy, ale také normy, ktoré sú naozaj podporou pre spoluprácu medzi národnými orgánmi. Tieto tri kritéria definície, výkazníctvo a podávanie informácií a na ďalšej strane zásadné prvky pre ich podporu považujem za to, že musí to byť súčasťou delegovaných aktov a a um, toto v dôsledku toho musí byť eh, predmetom procesu kontroly parlamentu a rady. A preto uh, som zahrnul 369 pozemcových návrhov, čo je podľa mňa vysoké číslo, ale toto vychádza z týchto troch kritérií. A zároveň sú technické normy, ktoré uh, nepatria a neprináležia práve harmonizácii. Uh, sú to a prospektu, MIFID, transparentnosť a tak ďalej. A sú tu rôzne smernice, ktoré uh, čisto súvisia s implementáciou a tie by nasledovali normálnym typikom, normálnym procesom vykonávajúcich aktov a teraz e, podľa Lisabonskej zmluvy, e, keby neexistovala, tak by sa to prijímalo komitológiou. A v tejto forme sa vykonala táto operácia, že sa majú zaviesť e, nové subjekty do týchto smerníc v súlade s týmito kritériami. Um, Ďakujem pekne. Pán Balc nám povedal, že E, povedal, že nechce mať ďalšiu výmenu názorov k Omnimusu 2. Je to tak správne, alebo ste zmenili názor? Chcete si povedať len pár slov? Ja e, môžem povedať e, veľa, ale k dokumentu non-paper nemôžem teraz zaujať stanovisko. A komisia povedala, e, že ona zaradí to správu na apríl, takže k tomu neskôr budem môcť niečo povedať. Um, Ďakujem pekne. Takže teraz prejdeme k tieňovým spravodajcom a ostatným. A prvého na zozname máme tieňových spravodajcov podľa toho, ako sa prihlásili Vicky Ford ako prvá. Ďakujem pekne a ďakujem spravodajcom za e, značnú prácu a úvahy, ktoré spoločne e, vložili do, týchto dokumentov. Základ domy je znížiť rizika vo finančnom sektore v, celej Európe a podľa mňa na to sú potrebné tri veci. Jasnosť e, v regulácii, v dozore, konzistentnosť a uplatňovanie legislatívy, e, s ktorou príde tento výbor, krízový manažment. Čiže musíme mať pracovný, e, funkčný systém, aby sme sa nedostali do krízy ako je tá nedávna. Súhlasím s pravodajcom, že toto je jedna z, jedna z najdôležitejších častí legislatív, ak teda nie tá najdôležitejšia. Zdieľanie informácií je transparentným, jasným, konzistentným spôsobom v Európe. O to tu ide. Myslím si, že je hamba, že informácie sa nezdieľajú tak jasne a transparentne s ľuďmi mimo skupín e, spravodajcov, ako by to bolo možno želateľné. Ako tieňová spravodajkyňa hovorím, že možno že mm, je, to, nie je to dobré, že sme sa nestretli e, s spravodajcami tak, ako sa to deje v iných dokumentoch. Spravodajcovia mali štyri mesiace a my sme mali iba dva týždne na vypracovanie našich pozmenujúcich návrhov. A možno, že by bolo dobre, keby sme mali niekoľko dní, aby sme mohli naše návrhy dopracovať. Bolo by tiež e, dobre, Sven, keby ste sa s nami mohli podeliť o ten list, ktorý ste poslali vytraja spravodajcovia komisii a aj o odpovede, pretože podľa nás toto je veľmi vážna vec. A úplne súhlasím s tým, že potrebujeme mať jasné pravidlá, pravidlá, vymáhateľnosti, rozličné nástroje a vítam všetky e, niektoré návrhy, ktoré ste urobili nevyhnutnosť konzultácií s predstaviteľmi priemyslu a ostatnými aktérmi, dopadová štúdia, objasnenie úlohy orgánov v rozličných e, prípadoch, e, taká prierezová dozorná úloha tohto parlamentu a tiež súhlasím s tým, že tu musíme mať e, klauzulu finančných garancií, že to by sa malo naozaj brať vážne a Nemalo by sa e, brať na e, ľahkú váhu a tie finančné garancie by mali, e, tie fiskálne garancie by mali podliehať prísnym pravidlám. Nie je toto je veľmi dôležitá garancia a fiskálne garancie sú úplne nevyhnutné, pretože tieto chránia ľudí, ktorých tu zastupujeme, našich daňových poplatníkov. Osoba, ktorá robí rozhodnutie v prípade krízy, by mala byť osobou, ktorá zaplatí účet. A preto súhlasím s vami, že sa to nesmie brať na ľahkú váhu. Je to veľmi vážna vec. Niektoré slova, ktoré sa tu použili, by, to možno mohli, e, by sa možno mohli takto vysvetľovať. Niektoré slova nám možno vkladajú do úst, ale jasne chcem povedať, že potrebujeme mať jasný prierezový dozor, ale musí sa to urobiť na jasnom právnom základe a niektoré znenie, ktoré sa tu vyskytuje v EBA, to možno E, sa tak netýka dokumentov ohľadom poisťovníctva. Je tu možno taký právny zmetok. Napríklad dozorný orgán by mal e, by mal priamo e, vymáhať dodržiavanie smerníc jednotlivých firiem. Takýto právny zmetok sa musí objasniť podobne, či dozorný orgán má príjmať rozhodnutia, ktoré budú uh, napríklad uh, ECG hovorí, že by tento orgán nemal mať takéto právomoci. Ostatné otázky, ktoré sa týkajú cezhraničnej regulácie, podniky potrebujú e, logickú štruktúru, teda kto je dozorný orgán. Nemôžeme e, mať jeden deň jedný dozorný orgán a druhý deň e, druhý. Veľakrát tu odznela otázka, či nový orgán bude mať dostatočné zdroje, aby mohol ten dozor robiť každodenne u veľmi komplikovaných firiem. A tam, kde dozor funguje dobre, tak tam musí byť úzky vzťah medzi dozorujúcim subjektom a daným, e, danou firmou. Musí tu byť teda jasné trhové postavenie a systém národných regulátorov s e, kolegiami. Toto je najlepší spôsob, ako postupovať. Takisto sú tu otázky ohľadom rovnováhy medzi zverejňovaním všetkých informácií a dôverným charakterom niektorých informácií. A na viacerých miestach navrhujete, že oveľa viacej informácií by malo byť verejných, to znamená ale, že tu musí byť rovnováha medzi lepšou transparentnosťou, ale aj citlivé informácie musia e, podliehať e, príslušnému režimu. Ak by tieto informácie boli vždy verejné, tak e, možno, že tieto firmy, ktoré by sme nútili k takémuto postupu, by neboli také úprimné voči e, svojim dozorným orgánom. Ak e, tu nie je úzky vzťah medzi regulujúcim a regulovaným, tak budeme mať situáciu, kedy firmy sa budú podielať, budú deliť o svoje informácie s niektorými regulátormi na, a že to bude rozličná úroveň informácií, o ktoré sa budú deliť napríklad v malých krajinách a preto tu je potrebné dosiahnuť príslušnú rovnováhu. A som veľmi vďačná Jose Emanuel, za prácu, ktorú ste urobil, urobili ohľadom fondu na riešenie problémov, pretože toto je veľmi komplikovaná záležitosť a predtým sme diskutovali o tom, že v prípade, že budeme rešpektovať švédsky model, tak to bude predstavovať 2,5 HDP, 3,5 miliardy eur. Mm, eh, ľudia musia pochopiť, ako to funguje. Keď som eh, čítala vaše slova, tak to vyvolalo veľa otázok E, povedali ste, že tam budú prispievať inštitúcie, ktoré ohrozujú stabilitu. Ktoré sú to? Sú to veľké inštitúcie? E, meriate to objemom aktív, e, neto alebo bruto? Je tu percentuálny podiel na HDP? Všetky tieto inštitúcie budú prispievať a ak by to mali byť len tie veľké, tak e, nemali by sme tu nikdy prípad Limans ako e, produkujú dlh. Sú to, budú tu členské e, krajiny, ktoré sa za ne e, zaručia. Ako sa za ne zaručia? Akou proporcionalitou? V akej mene? Potom hovoríte o vzdelaní bremena. To je dôležitá otázka. A navrhujete, že by to bolo urobené formou depozitov. Ako? Retailovými depozitmi? Alebo možno sa podelia um, to bremeno prostredníctvom aktív po ohľadom, ako to bude hodnotené? Toto je nevyriešené. Otázka možno na základe príjmov. Ako sa budú merať tieto uh, príjmy? Uh, neto, bruto, férové príjmy a budú tu straty? Alebo ako sa to bude robiť? tieto otázky sú naozaj veľmi komplikované a e, znamenajú obrovské množstvo peňazí. Osobne si myslím, že ak sa pokúsime na ne odpovedať v tomto dokumente, tak vykoľajíme e, celú architektúru dozoru a diskusie o dozoru a, a ja by som bola rada, keby tieto otázky sa vyriešili e, v diskusii o uznesení, pretože je to príliš dôležité a túto príležitosť nemôžeme premeškať. Ďakujem pekne, Sanchez. Chcete vystúpiť eh, k bankovým orgánom, pretože ste tieňovým spravodajcom pre túto vec? Ďakujem pekne. Poprvé by som pogratuloval pánovi Margajovi za jeho návrh aj správu. Naozaj nepôjde o monológ, Eh, kolega, spolu zákonodárstvo to je vždy dialog a musíme ísť takýmto spôsobom. Ja by som citoval Umberta Eka, že ani apokalypticky, ani integrovane, aby sme boli realisti, aby sme boli integrovaní a reálni, musíme byť realisti. A teda pokiaľ ide o tých cezhraničných dohľadných orgánov, keďže sme svetovým lídrom vo finančných službách a sme najdôveryhodnejším partnerom, musíme dosiahnuť, aby financie fungovali tak, aby sme mali udržateľnú ekonomiku. A na to potrebujeme štyri cieľ alebo štyri body. Potrebujeme európsky systém obozretného dohľadu. Teda tento systém musí mať jasné princípy, a musia vychádzať nielen z legality a plnenia zákonov, ale musia vychádzať aj z bazilejských princípov a musia sledovať solventnosť aj bezpečnosť, teda princípy, ktoré budú jasné a nie len legalita. Musia byť koherentné, tento systém musí byť koherentný a musíme nájsť rovnováhu medzi fungovaním vnútorného trhu a zároveň princípu subsidiarity, pretože je potrebné, aby sme uznali že pri tomto obozretnom dohľade nehovorím len vo verejnej oblasti, ale aj hovorím o finančných inštitúciách. Musí to byť zároveň progresívny systém, ktorý bude schopný sa vyvíjať. Musí byť európsky a tu by som chcel ujasniť, že musí byť horizontálny, ktorý postihne všetky finančné inštitúcie a všetky dohľadné orgány Nemôže to byť len klub pre veľké inštitúcie, to by bola veľká chyba. Musí to byť horizontálny systém, v ktorom budú zaintegrované všetky finančné inštitúcie aj orgány a bude existovať jasné rozdelenie úloh a prác a aj rôzne postupy či už pôjde o postupy národné, či pôjde o národné dohľadné orgány a tak ďalej. A navyše to musí byť integrovaný systém a podľa mňa je obrovský rozdiel medzi makro a mikrodohľadom, tak ako je zadefinovaná súčasná architektúra a potrebujeme väčšiu integráciu a spoluprácu medzi jednotlivými orgánmi. Navyše musí to byť systém obozretného dohľadu a to by znamenalo, že nielen budú existovať technické štandardy pre legislatívny rozvoj, ale musí mať aj svoj vlastný rámec, aby vytváral vlastné štandardy obozredného dohľadu a kontroly. To by umožnilo, keď makrodohľad urobí nejaké upozornenie, aby toto upozornenie sa mohlo postúpiť, e, keď sa to bude týkať európskej úrovne, aj Irlitus a na to je potrebné vytvoriť tento systém. Samozrejme musíme sledovať na európskej úrovni aj systémové inštitúcie. Aj tu to potrebujeme zadefinovať. Bude potrebné tiež riešiť nielen Sibylornis, <laughs> ale aj keď samotné orgány cezhraničných rizik budú prijímať opatrenia, ale venovať sa aj tým obrovským zadloženým firmám aj toto musíme začleniť, pretože vytvárajú obrovské riziko. A pokiaľ ide o dohľad, orgány musia byť nezávislejšie je potrebné, aby národné orgány, pokiaľ ide o členov európskeho systému, aby mali homogénny katalóg kompetencií. Ešte stále sú rozdielne kompetencie. A je teda tiež potrebný prístup, ktorý prekročí rámec technického dohľadu a pôjde skôr k obozretnému dohľadu. A pokiaľ ide o tie fondy, ja súhlasím s filozofiou, ide o to, aby finančný systém externalizoval náklady na reálnu ekonomiku alebo na daňových poplatníkov. Nejde o to. Ale to nie je nejaké teoretické cvičenie. Zažívame konkrétne dôsledky hospodárskej krízy. Zažívame obdobie, kde finančné inštitúcie dostávali financie z verejných pokladní Niektorí si myslia a porovnávajú to s tým, že ako keby sme e, v zdravotníctve chceli uchovať pri živote pacientov. No ale samozrejme musíme venovať pozornosť problémom e, spoločnosti a tak ďalej. Ja viem, že sú to veľmi aktuálne problémy a musíme na nich uvažovať. Teraz daňová obrana, ochrana alebo dozor, aj to je dôležité a pokiaľ ide o systém stakeholders musí to byť otvorený systém, ale nielen na bankový sektor a nielen veľké inštitúcie, ale nezabúdajme, e, že máme rôzne druhy inštitúcií, rôznych veľkostí, lebo stále hovoríme o tom európskom dohľade, teda chceme systém, ktorý nebude fragmentovaný, ale ani centralizovaný. Chceme integrovaný systém, sme za ambicióznu alternatívu, ktorá dá odpoveď na krízu a zároveň zabráni, aby sa táto kríza opakovala. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán, pani predsednička. Chcel by som vzdať hold týmu spravodajcom za ich prezentácie, pretože samozrejme, že sú tu rozdiely medzi správami, ale je tu taká jasná červená niť, tradícia vnútorného trhu v Európe. Máme aj jednotný trh pre, aby sme mali jednotný trh pre finančné služby. No a po kríze sme videli, sme to na vlastné oči a potrebujeme tu európsky prístup. Tým spravodajcov tiež z toho vyvodil závery a jeden zo záverov je, že ak toto chceme dosiahnuť, tak potrebujeme zabezpečiť to, že daňový poplatník bude oslobodený od tých veľkých e, e, platieb, e, ktoré musí znášať, že tu bude európsky krok a súhlasím s pani Fode tiež v tom, že to nie je také jednoduché, že pár vetami vytvoríte zákon, ale mm, chcela by som vyzvať spravodajcov, aby vynaložili, vyvinuli tlak na radu, aby sme išli správnym smerom a parlament má takúto úlohu a pán Gigot eh, hovoril o severe, juhu, o, spolupráci, ale tiež tu potrebujeme eh, aby sa spojili veci aj na ľavej a pravej strane. To by nám vytvorilo pevnú pozíciu voči budúcim rokovaniam a dúfam, že rada eh, tu zohraje pozitívnu úlohu ehm, dva body, ktoré by som chcela zdôrazniť podrobnejšie. Kompromisy všeobecne. E, rada tu e, robí kompromisy a boli tu tiež procesy a rozličné situácie, kedy rada tvrdí, že členské krajiny musia mať konečné slovo, ale potrebujeme tu uh, lepší, e, lepšiu platformu pre európsky dozor. Toto sa musí vytvoriť, pretože keď sa vyskytne kríza, tak toto je zásadné. Podpora, bezvýznamná podpora, bezvýhradná podpora tomu, čo spravodajci chcú, tú pozíciu pre dozorné orgány. Hovoríme o takomto dozore a tiež o technických normách. Opatrenia, ktoré treba prijať v naliehavých prípadoch podľa článku 10, e, Viac menej súhlasím s tým, čo sa povedalo ohľadom Rady pre systémové rizika, ale mám určité obavy a ako tieňová spravodajkyňa k, mm, k trhovým orgánom a ceným papierom podľa mňa tu je úloha bankového sektoru dominujúca. Takisto aj ostatné e, orgány majú, by sa mali mať možnosť vyjadriť. Ďalšie tri body, ktoré chcem spomenúť trošku podrobnejšie. Správa pána Gigelsa. Gigolda, pardon. E, v jednej veci sa s ním plne zhodujem. E, je to fiskálne uvoľnenie, ktoré spomína e, liberalizácia v kompromise rady, je to zapracované a mali by sme takto chrániť našich občanov. Mm, Spojené kráľovstvo mm, chce e, chrániť predovšetkým svoje prenesené práva, chcú e, využiť tieto pravidlá a oni sa nechcú zaviazať smerom k európskemu dozoru, čiže súhlasím s pánom Gigoldom a ostatnými, že e, klauzula o fiskálnom dopade sa musí obmedziť čo najviac a možno, že by som vám vedela poskytnúť určité myšlienky, ako e, ďalej čo je právne nevyhnutné. Keď sa pozrieme na zmluvy, keď sa pozrieme na to, ako tieto fiskálne klauzuly e, sú ošetrené, aké sú minimálne požiadavky, ktoré treba vytvoriť a e, bola by som rada, keby parlament išiel týmto smerom niekoľko vecí, eh, kde sa s pánom Gigoldom nezhodnem. Zákaz niektorých produktov napríklad. Špecifické produkty budú zakázané. A pán Gigoldič ide ešte ďalej v prístupe ESA k eh, nástrojom, mm, ktoré budú k dispozícii pre národné regulačné orgány eh, toto má obrovský dopad a e, ja si kladiem otázku, či by to nebolo prehnané. To isté sa týka aj postupov. Keď sa pozrieme na konzistentné uplatňovanie komunitárnych pravidel, tak samozrejme, že tu musia byť aj sankcie, e, keď sa nebudú niektoré pravidlá implementovať, niektoré odporúčania SA, ale pani predsedníčka, chceme, ísť naozaj na národné súdy, aby sme mm, presadili e, tú našu cestu? Nie sú tu nejaké efektívnejšie sankčné nástroje, ktoré by sa mohli použiť, pretože ja tu mám nejaké e, nevyriešené otázky, či je toto naozaj dobrá myšlienka. No a na záver, pani predsednička, súhlasím s kolegami v tom, že Európsky parlament a Rada e, Ehm, musia stať na rovnakej úrovni aj v implementácii tejto legislatívy, tejto legislatívy, nielen v jej vytváraní, sú tu určité technické ustanovenia, kde rada sa mm, bude snažiť získať čo najväčšie právomoci pre seba a my musíme zabezpečiť, že my ako parlament e, sa na tom tiež budeme podieľať. Myslím, že kolegovia vo výbore sa na tom tiež zhodujú, že to musíme uh, Ehm, musíme sa tým naďalej zaoberať, aby sme tu nemali príliš e, veľa opravných e, postupov. Ďakujem. Um... Ďakujem pekne. Teraz pán Mendez Rigo, ktorý je spravodajca z AFKO. Myslím, že to by bolo užitočné, keby vystúpil. Ďakujem. Keď Výbor Konsty ma poveril o vypracovaní správy o mikro a makroproduktoch, tak podľa mňa to bola veľmi komplikovaná úloha, pretože ako sa tu povedalo, išlo by o hviezdnú legislatívu v tomto volebnom období a táto téma je skutočne zložitá. Komplikovaná je pretože ten rámec, ktorý dostávala táto legislatíva, tak to ma znepokojovalo. Larozierové návrhy sú skutočne minimálne minima, ktoré sa mali urobiť. Návrh komisie tieto návrhy ešte viacej e, zrieďovala a to sa ešte viacej zrieďovala na rade. Takže ja som bol znepokojený, pretože Európsky parlament naďalej ešte tento návrh zľahčoval. A to je navyše v kľúčovom momente, pretože prišla Lisabonská zmluva a s ňou by sme mali zmeniť náš prístup. Teraz sme sa stali dospelými, ak chcete. Zastupujeme európskych občanov a máme rovnaké postavenie ako rada. Rada obhajuje legitímne záujmy štátov, ale sú rovnakí spoluzákonodarcovia ako my. A to moje znepokojenie, keď som si vypočul aj tieňových spravodajcov, tak tieto znepokojenia sa rozplynuli, pretože si myslím, že všetci ste v rovnakej línii. Samozrejme, každý máte svoje otienky, ale nezaznamenal som tu nejaké protirečenia. Všetci hovorili, potrebujeme koherentný systém, nikto nevravel o niečom inom než v európskom dohľade. Samozrejme vždy za rešpektovania európskej zmluvy Musíme dať kompetencie Európskume dohľadu, nie vytvárať nejaké prekrývanie. To som tu dnes počul. A politická odpoveď na takúto významnú legislatívu, to je skutočne veľmi správne. Zašli ste do špecifik niektorého prípadu, napríklad vo výbore Konsty, keď sme diskutovali, tak tam už je návrh s konkrétnymi pozmenujúcimi návrhmi pre štyri správy. Nebudem ich tu teraz rozpisovať, ale myslím si, že politické posolstvo tohto vášho výboru Ekon Európskeho parlamentu, nášho parlamentu, e, to je veľmi dôležité. A musíte pokračovať v tejto línii navrhovať na rozdiel od komisie to, čo si myslíte, že je treba urobiť v tejto oblasti. Nesmieme sa príliš zaoberať tým, čo hovorí rada. Nech však si hovorí, nech si robia, čo chcú. My by sme mali naďalej trvať na tom a hovoriť, čo by sa malo robiť v Európe v prospech európskych občanov, európskych podnikov, európskeho finančného sektora. To musíme robiť teraz. A vzhľadom na správy o mikro a makro otázkach. Keďže vidím, že idete správnym smerom, tak ja tu prestanem a len vás podporím a vyzvem, aby ste aj takto ďalej správne pokračovali. My máme veľmi podobné návrhy a v tejto veľmi dôležitej téme, v tejto politike zmeny prístupu, to je konkrétny príklad toho, ako sme schopní legislovať a zároveň pracovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem, pán Dez. Devigo. Ešte sme ani neprešli za polovicu zoznamu prihlásených do debaty a každý tam je spravodajca alebo tieňový, takže vidíte, aký to môže byť e, zábavný dialog. Nakoniec teraz pán Udo Bolen. E, koordinátor. Ďakujem ako koordinátor e, socialistov demokratov v tomto výbore. Chcem spravodajcovi eh, Antoni Sančozovi, mm, predsedovi a Peter Skinnerovi eh, za, blahoželať za ich eh, výborný príspevok, ale to nie len spravodajcom z mojej frakcie, ale všetkým spravodajcom, pretože mm, môžem sa pridať k pani Platmankov. Myslím si, že spôsob, akým spravodajca, spravodajcovia príjmajú a mm, vykonávajú túto ťažkú úlohu, je príkladná a myslím si, že e, týmto spôsobom máme dobrú šancu dospieť do dobrého konca. E, chcem zaviesť stanovisko k nasledujúcom bodu. Garcia Magajo, e, otázka. Myslím si, že vzhľadom na krízu na finančnom trhu je to stále dôležitá otázka a môžeme povedať len buď že e, národný štát posilníme tak, že e, opäť bude schopný konať, alebo musíme posilniť Európu. A e, to nie je žiadna pochybnosť, aká je správna odpoveď. Keď nechceme zničiť spoločný trh, tak musíme posilniť Európu. A preto postupujem podľa tejto základnej myšlienky. No musím povedať, po druhé, a, e, to, e, chcem citovať Petra Skinta s e, jeho pojmom checks and balances. Európa môže mm, len tak silne regulovať, pokiaľ bude chápať národné trhy a musíme chápať národné trhy a hráčov a musíme byť schopní urobiť doladenie, pretože v opačnom prípade Európa nebude silná, ale slabšia. Poviem vám príklad, čo je dôležité, čo vy možno budete považovať za preč zatiaľ prehnané, ale dôležité je, e, v tejto diskusii sa hovorilo o e, fondoch zaistenia a e, nutnosti vybudovať tieto fondy na európskej úrovni. Keď na konci skončíme tak, čo mnohí nechcú asi, ale keď skončíme na koniec takej situácii, kde E, tí hráči, ktorí e, si e, dobre viedli hospodárne, napríklad v mojom štáte väčšina sporiteľní a ľudových bank svoje fondy na zaistenie museli rozpustiť a čerpať a tí, ktorí zle fungovali na európskej úrovni alebo tí, ktorí prevzali e, zlé rizika, zle zhodnotili rizika, alebo tí, ktorí boli nutení e, konať nesprávne proti e, záujmom svojich e, zákazníkov, tak títo vykonali medvediu službu Európe a e, je správne, keď Antonio Sanchez predseda povedal, že potrebujeme s odlišným prístupom pristupovať k týmto zúčastneným subjektom. Teda ja súhlasím s ním, keď hovoril, že viac integrácie, ale nie viac centralizmu. A potom potrebujeme správy, podľa ktorých budeme môcť merať, či tu e, dosiahneme túto citlivú rovnovahu, že e, zabezpečíme viac Európy, ale zároveň aj dobrú reguláciu, aby e, sme mohli zároveň zachovať jednotlivé národné orgány dohľadu. A tu je rozdiel medzi tým, čo povedal Garcia Magajo a Sanchez Presedo, že potrebujeme to rozlišovať aj podľa potenciálu rizika, podľa jednotlivých aktérov to je dobrý spôsob a cesta, ako môžeme do, tým postihnúť jednotlivých rôznych hráčov a e, ja vás chcem vyzvať, aby ste pokračovali ďalej v tomto smere. Ako tieňový spravodajca Rady pre systém rizika, ktorá sa zaoberá e, týmito rizikami na centrálnej európskej rovni. Chcem sa poďakovať kolegovi Gularovi za jeho návrh správy a som e, rád, že prispela k tomu, že e, nám je jasné, že potrebujeme lepšiu reguláciu a hlavne to sa týka otázky, ako e, dôležitých aktérov na strane e, nakupujúcich a užívateľov do toho zahrneme a oni nie sú žiadni centrálni bankári. E, ja považujem za veľmi dôležité toto rozšírenie o týchto aktérov a tiež e, dôležité je, že všetkých poskytovateľov finančných služieb pokrieme týmto dohľadom a tiež považujem za správne, keď keď hovorí, že potrebujeme dynamické komponenty pri uh, vývoji európskeho systému finančného dohľadu, vrátane e, revíznej doložky a aj e, demokratickej úlohy kontroly Európskeho parlamentu. E, ako bolo ďalej napísané, toto sú všetko prístupy, ktoré podporujem. Ďalej tu ostáva ne, neostré, že kto bude zodpovedný za mm, varovanie pred rizikom. Tu ešte musíme viac e, sa tomu venovať. Nesmie byť e, nejasné, že kto tu bude mať rozhodné slovo, e, keď sa vyslovujú varovania pred rizikom. Musíme na tom pracovať aj na mikrorovine, aj na makrorovine a na makrorovine tu bude potenciál rizika a v otázke rozhodnutí tu chcem ponúknuť našu spoluprácu. No, e, chcem povedať, že e, je to celé na dobrej ceste. Ďakujem pekne, Jan Epigen. Eh, Ďakujem. Rád by som položil otázku k správe pani Gulár a zároveň by som jej rád pogratuloval. Veľmi pozorne som si prečínal tento text a súhlasím so štruktúrou, ktorá je tam navrhnutá, aby sa táto rada stretávala a aby sa vytvorila na základe systémov teda Európskej centrálnej banky a centrálnych bank. V USA naďalej diskutujú, že kto by mal byť v tejto štruktúre. A nakoniec je to americký FED, ktorý všetko autorizuje a povoluje. Ale keď e, sa stratí väčšina v Senáte, tak to nebude FED, ale nejaká riadiaca rada, dozorná rada, ktorá bude rozhodovať. A ja dúfam, že tie štruktúry, ktoré my zhodneme, dohodneme, aby boli kompatibilné a aby mohli aj byť koordinovateľné z USA, aby to neboli nejaké protirečivé systémy. Pokiaľ ide o, o to, ten rozsah tej rady, ehm, tých 67 členov, no mne to príde trochu veľa. Ehm, odborníci a tí, ehm, teda experti z tej riadiacej rady so všetkými poradcami, s vedcami, vedeckou radou a podobne, tak oni navyšujú tento počet expertov. A ešte, keď navýšime byrokratické vrstvy, tak nevyriešime problém. Pán Paulsen, bývalý minister financí USA, povedal, že v každej kríze systému tak sa to robí v krátkom období a správcovia systému majú niekedy len jeden víkend na to, aby túto krízu vyriešili. Takže kríza vždy vybuchne veľmi náhle. Vždy sa uchováva riziko a schováva a zrazu toto riziko sa ukáže náhle a treba rýchlo zareagovať. A obvykle je na to len jeden víkend, aby sa zareagovalo. Treba sa stretávať, intenzívne rokovať rozhodnúť alebo robiť úvahy, vymieňať si názory a medzi tým možno aj pacient už zomrel. Takže musíme viacej brať do, do úvahy, že tá štruktúra musí veľmi rýchlo to riziko vyhodnotiť a musí zareagovať čo najskôr. Ak sa pozrieme na Deutsche Bank alebo na iné banky, tak vidíme, že štruktúry, ktoré sa navrhujú, sú príliš veľké Tiež to, ten názov vedecký poradný výbor, čo to je vedecké a kto rozhodne o tom, že to bude vedecké. Je to ekonomika, je exaktná veda. No posledné roky ukazujú, že nie. Môžeme byť vedci, môžeme byť vedcom, keď nejaká veda nie je exaktná. Vieme, že ekono, hospodárska veda alebo ekonomická veda a teraz trpí takýmito problémami exaktnosti a teraz čo? Odporúčania. Toto sú len také jemnejšie odporúčania, ale keď dojde k nejakému riziku, tak sa predloží alebo vydá odporúčanie, alebo upozornie, alebo len upozornenie. Ale čo sa urobí potom? Čo, ako zareaguje Európska centrálna banka? Bude potrebovať nejaké kompetencie aby konala a aby mohla zasiahnuť v reálnom čase. Ale ako sa potom rozdelia kompetencie jednotlivých orgánov a tej, toho e, rizikového výboru? Pretože ak ten, kto upozorňuje, nemá kompetencie exekutívneho charakteru, tak potom ako to bude, alebo ako budú konať tie ostatní? Možno by bolo potrebné niektoré kompetencie postúpiť na ECB, ale potom by musela bať aj právnickú subjektivitu. A jedno odporúčanie nemôže spo, spočívať len v tom, že dobre, že ti sa budú postupovať dôverné informácie alebo nie, zároveň sa tu hovorí, že Európsky parlament a iné inštitúcie potrebujú informácie o všetkých odporúčaniach, ktoré sa budú vydávať. Takže parlament vyžaduje informácie aj v prípade, keď toto odporúčanie bude dôverné. A ak sa takéto odporúčanie prefiltruje, vyjde na verejnosť napriek tomu, že bude dôverné, no tak je jasné, že čím viacerým osobám sa zašle, tak tým je väčšie riziko pre dôveryhodnosť a za 24 hodín môže padnúť jedna celá banka. Hlavne, ak sa budú filtrovať niektoré informácie. Čo znamená to slovo dôverný, pretože dôverný pre jednu banku alebo pre jednu e, veľkú poisťovňu alebo fond znamená veľmi krátky čas, keď to nefunguje dobre a potom tá revízna klauzula, tam sa hovorí o troch rokoch v dokumentu, e, v návrhu doku- komisie. Ja by som bol za dva roky. Lebo neviem, či tento systém bude takto dobre fungovať. Keď sa vyrábajú autá, vyrobí sa, vyrobia sa 2 milióny a vyjde prvá séria a vyprodukuje sa prvá séria bez toho, že by boli vedeli, či bude fungovať alebo nie. To takto funguje. A čo potom systémové rizika? Bude fungovať tento systém, ktorý kontroluje rizika? Dva roky, e, za dva roky môžeme pomerne rýchlo niečo opraviť, aby sme sa uistili, že za tie dva roky to naozaj bude fungovať. Ďakujem. Pablo? Ďakujem, pani predsedníčka. Myslím, že všetci súhlasíme, že súčasná kríza jasne ukázala, že trhy potrebujú reguláciu, že systémy finančného dohľadu nefungovali. Parlament už dlhý čas na to upozorňuje a teraz máme zodpovednosť aj povinnosť priniesť riešenia. Väčšina z vás tento názor zdieľame a Týmto spôsobom jasne naznačujeme, že chceme ísť ďalej, než sú návrhy komisie a rady. Súhlasím s, koleg- s kolegom Sančesom presedom, že musíme byť ambiciózni. Ako sa hovorí o Európskom orgáne pre bankovníctvo, pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie, je to veľmi ambiciózny text so správnymi riešeniami, aby sa súčasná kríza už v budúcnosti neopakovalo. EÚ potrebuje systém dohľadu, ktorý bude skutočne európsky. Nemôžeme mať 27 dohľadných systémov a zároveň fungovať ako too big to fail. Inštitúcie pracujú cezhranične a ich bankrot znamená systémové riziko pre celý bankový sektor. Súčasný systém dohľadu nebol schopný predvydať túto situáciu. Musíme sa naučiť, poučiť z tejto krízy a neopakovať rovnaké chyby. Koordinácia medzi národnými dohľadnými orgánmi a s európskym orgánom s kompetenciami nestačí. Potrebujeme európsky kontrolný orgán, ktorý poprvé bude aj sprostredkovateľom a bude prijímať záväzné rozhodnutia, keď národné dohľadné orgány sa nedohodnú. Či už bude priamo zodpovedná za bankrot európskych finančných inštitúcií, tento dohľad cez národné orgány, ktoré by boli delegované a pod inštrukciami Európskeho orgánu. Po druhé, tento orgán musí prijímať rozhodnutia, ktoré budú platiť aj pre národné orgány a zároveň zaistia plnenie európskych zákonov. Po tretie, musí byť schopná vypracovať harmonizované technické normy technických podmienok a zároveň vytvoriť akýsi manuál pôsobenia tak pre do depozitárov, pre vkladateľov a spotrebiteľov. Vďaka takémuto európskemu systému je, potrebný, eh, je potrebné vytvorenie systému pre krízy. tak ako to navrhuje kolega Jose Manuel, aby aj depozitári, aj investori nemali problémy a ak budú, tak aby sme ich zachránili, aby pre všetkých platili rovnaké pravidlá hry a aby boli rovnaké pravidlá, ktoré sú transparentné. Určite tu budú aj kritické hlasy a niekto si bude myslieť, že tieto návrhy idú príliš ďaleko, ale veľké problémy vyžadujú veľké riešenia. Teraz máme historickú príležitosť urobiť veľký krok vpred, preto vás žiadam, aby sme boli ambiciózni v našom prístupe. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz e, ešte čakáme, alebo kto ešte dostane slovo. Pán Klút, Pitela, pani Luling, pán Lambert, pani Smith a pán Tremoza, ktorý sa chce vrátiť k Omnibusu 1. To je koniec e, kola pre tieňových spravodajcov. Možno, že sa k tomu ešte vrátime, aby sme sa rozhodli na konci teda tohto uh, kola rečníkov. A teraz má slovo pán Klut. Ehm, už e, tu oznelo pomerne veľa a nechcem to všetko opakovať, no e, chcem e, jednoducho pár aspektov zvrazniť z môjho hľadiska, z nášho hľadiska a to poprvé, že vítame, že tu vôbec je posilnený bankový dohľad a to zdá sa je vhodná odpoveď na krízu a tiež dohľad nad ratingovými agentúrami považujeme za zmysluplný a dúfame, že touto cestou aspoň budeme môcť dospieť k zniženiu rizik. No máme tu pár kritických bodov a z časti už rozneli a chcem ešte raz e, podporiť, že vzhľadom na bankový dohľad a dohľad nad poisťovníctvom a dohľad nad e, cenými papiermi a ich rozrobenosť je problém. To už tu odznelo a chcem to ešte raz z nášho hľadiska zdôrazniť, že to e, zdá sa nie je veľmi šťastné pre nás téma transparentnosť a netransparentnosť e, tu oznala a aj e, to z nášho hľadiska je veľmi dôležité, aby e, sme zabezpečili čo najväčšiu transparentnosť a, možnosti dôvernosti alebo utajenia informácií sú podľa nás problematické a my e, chceme sa zasadiť o to, aby tu čo bolo najväčšie zverejňovanie údajov. E, ako sme to vždy v týchto gremiách hovorili, pretože len e, takto budeme môcť e, dosiahnuť ten cieľený účinok. E, ďalší bod, ktorý to neodznel tak dôrazne, že je z nášho hľadiska správna rada Európskej System Risk Board je trošku silno e, z hľadiska e, finančnej e, správy obsadená a podľa nás to je externá kompetencia. Bolo by dobre hovoriť o tom, či by sme do toho nemohli zahrnúť odbory alebo zväzy spotrebiteľov alebo ďalšie skupiny spoločnosti, ktoré sú k tomu relevantné. A ešte nám tu tiež chýba možnosť, aby e, Európsky parlament e, mal do toho viac e, právo zasahovať a sa k tomu vyjadrovať. To chceme podporiť. Ja už viac nebudem hovoriť, lebo ešte ďalší čakajú na vystúpenie a nemusím opakovať všetko, čo oznelo. Ďakujem pekne. Johnny Pitela. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mm, vypočuli sme si sedem prezentácií zo strany spravodajcov z rozličných krajín a rozličných politických skupín, ale bol tu jeden spoločný prístup. Podľa mňa a z politického hľadiska je toto dôležité a dúfam, že budeme pokračovať e, v tomto smere. Pretože náš taký vedúci princíp a tam e, od toho nemôžeme upustniť je zabezpečiť, aby sme Eh, uplatnili princíp spolurozhodovania. Parlament je spoluzákonodarcom a nemôžeme ustúpiť rade. Nemôžeme akceptovať eh, eh, takú povrchnosť v tejto oblasti zo strany rady, hlavne pokiaľ ide o správ, správu Svena Gigolda. Je to ambiciózny prístup, snažíme sa napraviť škody spôsobené radou. Tiež e, som veľmi zmetený, pokiaľ ide o e, tú riadiacu radu. E, mm, podľa mňa toto je rada daného orgánu a vytvorenie takejto rady, zloženie, to je nie tak dôležité ako samotný výbor. Toto je jasné protirečenie, pokiaľ ide o naše reformné snahy. Napríklad e, ten neúspech e, dosiahnuť konvergentnosť národných orgánov e, kvôli neústupnosti, neústupčivosti niektorých členských krajín. Musíme tu mať rovnováhu v zložení rady aby sme tu mali e, ľudí bez e, národného spojenia alebo ovplyvňovania. Toto posilní e, rozhodovanie tohto orgánu. musíme sa inšpirovať správou Delarozier a potom ešte veľmi stručne myslím si, že spravodajcovia by mali rozšíriť rozsah pôsobnosti napríklad na ostatné smernici o právach akcionárov, Eh, antirecyklovanie článok 1, kolegium eh, dozorných orgánov. Tu súhlasím so spravodajcami, že toto nebudú len pozorovatelia, ako ich nazýva komisia, ale aktívni účastníci eh, k naliehavým situáciám. Tu by sa malo prijať rozhodnutie priamo daným orgánom v súlade s článkom 12 pozmeňujúceho návrhu 86. No a tu Eh, hovoríme o fonde pre finančnú ochranu, musíme jasne povedať, či je fond pre depozitárov alebo bankové inštitúcie, tam je rozdiel, ide to smerom k bankám alebo depozitárom. Toto je dôležité objasniť. Potom bezpečnostná klauzula. Spravodajcovia navrhujú v pozmeňujúcom návrhu číslo 100 toto je niečo veľmi vágne, hovorí sa o národných rozpočtoch, ale ja si myslím, že bezpečnostná klauzula by sa mala odstrániť z textu, pretože v prípade ESMI ten naliehav, tá, tá naliehavosť nebude mať vplyv na daňovú suverenitu danej krajiny a toto rozhodnutie už samo o sebe bude mimo bezpečnostnej klauzuly. Na toto sme sa podrobne pozerali už dlho v parlamente a komisia momentálne sleduje e, túto oblasť. Podľa mňa ESMA by sa mal pozrieť na to, ako toto funguje a nie národné orgány. Ďakujem, Astrid. E, e, merci, Ďakujem. Budem hovoriť ako tieňová správodajkyňa mojej politickej skupiny pre systémové rizika a rada by som sa ospravedlnila pani Gulár, pretože som musela hlasovať hodinu vo výbore FAM v tej kontroverznej správe o ochrane materstva. To je dôvod, prečo som nemohla byť tu, ale môžem všetkých mužov uistiť, E, ktorí nemôžu byť alebo mať nárok, hoci nemôžu teda porodiť, ale budú mať nárok na rodičovskú dovolenku Ďakujem teda ešte raz spravodajkyni za jej prácu, ktorá je veľmi ambiciozná, veľmi kvalitná. Pani Gulár, ja sa teším, že môžem s vami veľmi inteligentne spolupracovať, aby aj ostatní tieňoví eh, spravodajcovia sme dosiahli dobrý kompromis a aby sme z toho Európskeho výboru systémových rizik urobili základný pilier toho dohľadného systému. Opodstatnenosť tohto orgánu, potreba existencie takéhoto orgánu pre makroobozretný dohľad. Táto otázka a táto rozpráva nie je uzavretá. Bohužiaľ, hoci nikto nespochybňuje vytvorenie tohto orgánu a každý súhlasí s novou štruktúrou dohľadu, tak ako to naznačila Larozierová skupina. Rozprava sa musí venovať tomu, ako, ako to urobiť, aby tento orgán čo najlepšie zodpovedal misii, ktorá mu je určená, ako robiť, aby tento výbor fungoval čo najúčinnejšie v každodennom živote. V tomto štádiu tu nechcem sa venovať niektorým konkrétnym vyhláseniam, pretože teraz zvažovať za alebo proti niektorých návrhov spravodajkyne, ale vo všeobecnosti môžem povedať, že podľa mňa by bolo užitočné, skôr než prejdeme k detailom, aby sme sa venovali najprv principiálnej diskusii, hlavne pokiaľ ide o zloženie tohto výboru, a malo by to byť skôr niečo v obmedzenejšom počte a nemôžeme predsa u, uspokojiť každého, aj tetu, aj strinku v rodine a nie je možné, aby e, takýto orgán fungoval v takom obrovskom e, množstve. Ja mám svoje veľké obavy a nebolo by vhodné vytvárať e, nejaký monolitický orgán, ktorý by bol zložený z osôb, ktorí by si všetci mysleli jedno a to isté a je teda dôležité, aby všetci špecialisti finančného sektoru e, tam mohli vystúpiť. Ale nezabúdajme na to najpodstatnejšie a síce, že tento Európsky orgán pre systémové rizika musí fungovať predovšetkým účinne aby mal čo najlepšie odporúčania. To je absolútny imperatív pre mňa a jeho dobrá správa musí byť zaistená. Druhá otázka, pokiaľ ide o úlohu Európskej centrálnej banky a Európsky systém centrálnych bank so systémom, ktorý navrhuje Larozierová skupina. Budeme mať veľmi široko decentralizovaný dohľad, tri novovytvorené agentúry, tie, tie doplnia tých národných dozorcov plus tie makroobozretné dohľadné orgány a tam je ešte potom aj tá pozícia ECB. Neviem, či je to odôvodnené, takáto stratifikácia. Ja osobne si myslím ale, že áno, ECB musíme uznať mm, po rokoch krízy, ktorými prechádzame, pán Triše musel riešiť veľa úloh. Nie som si taká istá, či jeho následník bude taký úspešný a my vďačíme veľa ECB, že sme prešli touto skúškou ohňom a ECB ukázala, že je schopná uspokojivo riešiť aj iné misie v budúcnosti. Je to inštitúcia, ktorá ukazuje a preukazuje svoj profesionalizmus a je to inštitúcia, ktorá je dôveryhodná a to treba jasne povedať. Ale centrálna úloha, ktorá je pridelená ECB, tak je odôvodnená aj tým, že je dôležité mať k dispozícii akýsi integračný prvok vzhľadom na národné štruktúry a záujmy. Ja dúfam, že systém, ktorý chceme spustiť, bude na výške. Musíme všetci uznať, že európsky dohľad zajtrajška nebude tým najjednoduchším systémom. Musíme ho postaviť na pevných základoch a nesmieme podporovať e, centralistické postupy ECB je teda v tejto úlohe dôležitá a myslím, že to bolo premyslené rozhodnutie. Pani Gulár urobila niekoľko návrhov, pokiaľ ide o prezidenta toho výboru e, pre systémové rizika, čo by mal byť prezident ECB, aj pokiaľ ide o jednotlivé kreslá. Prečo? Nie, môže sa o tom uvažovať, ale Môžu sa urobiť aj iné návrhy. Ja som ochotná s kolegami o tom diskutovať aj s ostatnými tieňovými spravodajcami. Ešte na záver k ambícii textu a ostatných nariadení, ktoré sa venujú finančnému dohľadu v Európe. Ja si myslím, že je úlohou EP ísť ďalej než tam, kde išiel, išla rada. Systém, ktorý budujeme, je bez pochyby v budúcnosti sa bude musieť vyvíjať viacej integrácie, to je cesta, ktorou budeme musieť ísť, budeme to musieť brať do úvahy pri našich prácach, pretože pretože my nemienime vytesať naše texty do bronzu či do mramoru a budú nemenné navždy. Ďakujem pekne, Filip Lambert. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tri rýchle body. Najskôr by som reagoval na e, to, čo povedala Vicky ohľadom potreby e, dozorcov poznať trh veľmi dobre a teda aby tu boli národné regulátory, aby tu bolo také gravitačné centrum, kde sa bude rozhodovať. Poznať trh áno, to je určite potrebné, ale nie príliš dobre E, v tom zmysle, že e, pochádzam ja pochádzam z malej krajiny, kde každý pozná každého e, vrátania regulátorov, ktorých, ktorí poznajú veľmi dobre celý bankový sektor a napriek tomu nevideli nič, čo by hrozilo Fortisu. Tu je banka, ktorá mala systémový dopad a regulátor je, bol známy tej banke a nevidel to riziko. Nechceli nič urobiť, pretože to boli dobrí priatelia. Čiže myslím, že skutočne potrebujeme ten odstup. Pracovala som vo veľkej nadnárodnej spoločnosti a korporátny audit bol veľmi e, ďaleko. Všetci sa ho báli. Toto je ten dobrý prístup. Mali by sme sa báť policie, pretože tu hovoríme o policii a teda nemali by byť v takej veľkej blízkosti tieto dozorné, orgá, tieto dozorné orgány, pretože toto vedie k nedostatku vôle konať. Centrum gravitácie v regulácii je naozaj dôležité. Musíme mať e, iný prístup, pretože sú tu rozličné cesty, ktoré vedú k takému zdravšiemu odpis, odstupu medzi dohľadnými orgánmi a tými, nad ktorými sa dohľad robí. E, potom e, tá otázka zákazu produktov, tu sú dve výhrady. Jedna z nich je tá, prečo toto vlastne obmedzuje slobodu jednotlivých aktérov. Pozrite sa na potravinový reťazce, na chemikálie. Zakazujeme produkty a prečo? lebo nechceme, aby spotrebitelia absorbovali toxické látky a teraz hovoríme o toxických finančných produktoch a myslím si, že nie je nič zlé na tom zakázať takéto produkty. To je jedna vec. A druhá vec, argument, že potrebujeme finančnú tvorivosť, pretože to pomáha dobrému fungovaniu trhu. Každý počul tento argument stokrát a ja by som sa každého spýtal, či niekedy videl dôkaz tohto tvrdenia. Ja som takéto, takýto dôkaz nikdy nevidel nad rámec týchto vyhlásení, že to pomáha fungovať, dobrému fungovaniu trhu. Tá druhá časť vety chýba a tretia, štvrtá, piata tiež. Na druhej strane máme teraz dôkaz, že niektoré produkty namiesto toho, aby pomáhali dobrému fungovaniu trhu, e, vlastne bránia trhu dobre fungovať. A ak chceme mať dobrú politiku, tak sa musíme pozrieť najskôr na tieto fakty a potom E, zakazovať produkty. A keď hovoríte s bankármi, tak oni uznávajú, že nechápali, čo predávajú v prvom rade. Ak chceme dozor a funkčný dozor, tak ako môžete žiadať od dozorcov, aby pochopili produkty, ktoré nechápu ani tí, ktorí ich predávajú? Ak chcete dozor a funkčný dozor, tak musíme zvážiť to zakazovanie produktov. A posledná vec, uh, je skôr orientovaná na postupy. Vicky tu povedala jednu veľmi dôležitú vec. Právna spolahlivosť toho, čo my presadzujeme a napríklad telekomunikačný balík a známy pozmenujúci návrh 138. Tu bola veľká väčšina v parlamente a ja e, mám pocit, že aj tu máme širokú e, podporu pre silný dozor, ale pozmenujúci návrh 138, ktorý podporil celý parlament alebo 88% poslancov, bol právne nezdravý. A čo by som ja nechcel, aby sme mali sériu správ, ktoré nebudú schopné prejsť právnym testom, pretože potom parlament vyzerá hlúpo. A keďže spejeme ku konfliktu s radou, tak vyzývam všetkých, aby zabezpečili, využili všetky právne služby, všetky nástroje, aby čokoľvek dáme do týchto správ bolo naozaj nepriestrelné, aby um, sme mohli čeliť a odolať rade. Myslím, že toto potrebujeme urobiť, ak e, sa chceme vyhnúť tomu, že e, budeme znovu vyzerať hlúpo. Ďakujem. Ďakujem. Ole Schmidt. You, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Od úplného začiatku som podporoval 138 a na konci sme dosiahli veľmi férový kompromis. To bola dôležitá úloha vo voľbách e, v celej Európe. Myslím, že by sme mali uznať aj tento fakt, že niektoré e, z našich návrhov vždy budú považované za nelegálne zo strany niektorých aktérov. Toto e, bola trošku taká zvláštna pripomienka. E, toto je obrovská výzva. Diskutovali sme odkedy som v tomto parlamente, parlamente od 99. prácu, ktorú sme urobili, bola veľmi dobrá. Mali by sme sa spolu s kolegami, ktorí e, sa tým zaoberali. Eki Vandenborg, myslím, že začala v roku 99 alebo 2000, potom sme mali e, kolegov zo strany liberálov v poslednom volebnom období. Um, oni by mali by sme im vzdať hold, pretože oni od začiatku už videli toto riziko som naozaj veľký zastanca transparentnosti, ale mali by sme byť trochu opatrní. Nehovorím, že som, že som proti tomu, čo sa tu navrhuje, ale mali by sme to rozpracovať trochu viacej, pretože mm, niekedy transparentnosť môže byť kontraproduktívna. Uh, môže um, odhaliť informácie, môže odhaliť veľmi dôverné informácie a to môže škodiť niektorým spoločnostiam alebo dokonca krajinám. Nemyslím si, že by sme mali budovať systém, ktorý by ohrozoval eh, priemysel. Pán Epping hovoril o Eh, opatrnosti, aby neunikali informácie. Ja by som si rád vypočul aj vaše pripomienky na naše komentáre, pretože to by naozaj mohlo škodiť. Eh, v Európskej únii sú malé krajiny, eh, kde nie je tak veľa systémovo dôležitého priemyslu a niektorých e, prípadoch e, sme toho boli svedkami. E, Fond pre stabilitu, to by bolo dôležité, keby sme to preskúmali. Už som to povedal aj predtým. Samozrejme, že potrebujeme tú dopadovú štúdiu. Nebolo by múdre to zamietnúť a povedať, že toto nie je pre nás, pretože v každom prípade to príde jedného dňa a bolo by užitočné, aby sme boli na to pripravení k pánovi Lambertovi, k zákazu produktov. Áno, odišiel, možno, že to bolo to najlepšie. <laughs> Áno, je tu, je tu, prepačte. E, sedeli ste predtým tam, tam som sa teraz aj pozeral. Ale som rád, že ste tu. Uh, E, argument nie je tak jednoduchý. Ak nechápete produkty, tak ako ich môžete zakazovať? Ak ich skutočne nechápete, tu musíme mať e, pružnejší prístup, pretože inak budeme tu mať nejaký zakazujúci orgán na európskej úrovni. Každý týždeň musí tento orgán niečo zakázať. No. Snažím sa interpretovať to, čo ste povedali a dopady, aké by to mohlo mať. To je čas politického dialogu. Hovoríme o zákaze produktov vo finančnom sektore. Pán Lamberts, prosím, mali ste už možnosť sa vyjadriť, takže rečník pokračuje. Nehovorím, že som proti všetkým týmto nariadeniam a vašim návrhom. Mali by ste ma počúvať. Sú tu problémy a keď e, e, sa to bude týkať jedného sektora, tak potom sa to bude týkať aj ďalšieho. Musíte myslieť krok vopred. Musíte preskúmať všetky produkty, ak toto je rizikové, malo by to byť zakázané alebo nie. Máme spotrebiteľov, ktorých e, chcú ja som súkromný investor, každý týždeň alebo mesiac investujem. Musím sa spoliehať na produkty a e, poradenstvo, ktoré dostávam, je to zodpovednosť z mojej strany ako spotrebiteľa. Nehovorím, že by sme nemali mať e, reguláciu a ochranu spotrebiteľov. Vôbec nie. Ja som za. E, Tiež chcem zlepšiť finančné vzdelanie v mojej krajine, ale nemali by sme vyvolávať dojem, že môžeme chrániť každého 24 hodín to, čo hovoríte, zákaz produktov, neviete, aké druhy produktov zakazujete a to bude veľmi komplikovaný rámec. Ale mali, by, mali sme tu uh, návrh, že by tu mala byť nejaká známka kvality, že tieto produkty uh, kde európsky orgán povie, že toto je kvalita ktorú by sme mali označiť e, ako európsky produkt. To je dobrý nápad, e, ale nie som proti tomu, čo hovoríte. Nehovorím, že sa mýlite, pretože ja som liberál a myslím si, že takmer každý v tom, čo hovorí, má čiastočne pravdu. Toto je obrovská výzva. Ja si myslím, že práca, ktorá sa urobila, bola veľmi dobrá a dúfam, že e, zvyšok z nás, e, nielen e, spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia, že aj my sa budeme zúčastňovať na týchto diskusiách. Ďakujem a teraz máme tu pána Tremosu ako tieňového spravodajcu. Ďakujem. Hovoriť budem len minútu ako tieňový spravodajca mojej politickej skupiny pre Európsku centrálnu banku. Rád by som pogratuloval spravodajcovi nielen za prácu, ale aj za proeurópsku ambíciu z tejto práce. Je jasné, že súčasná, súčasný systém dohľadu nie je dostatočný, veď už veľmi dlho parlament upozorňuje na tento systém a nedostatky. Z prvého čítania pocit je veľmi dobrý, snaží sa vylepšiť systém regula finančnej regulácie bez postihu priemyslu a zároveň autor chce vytvoriť európsky orgán dohľadu a zároveň pri uchovaní tých národných orgánov. Ja zdieľam tento názor, aj víziu a myslím, že aj väčšina mojej politickej skupiny. Pokiaľ ide o cezhraničné finančné inštitúcie, spravodajca chce dať viacej dohľadu a kompetencií európskej inštitúcii a nie národnej. Táto európska inštitúcia by síce konala prostredníctvom národným chce dosiahnuť menší národný protekcionizmus. Je to cesta, o ktorú sa musíme pokúsiť vzhľadom na posledné zlyhania niektorých dozorcov, ktoré majú národné kompetencie, ale dohľadujú globálne entity. Tiež je tam spomienka malých a stredných podnikov a ich financovania a e, ich zastúpenie v dozornej rade. A tiež zdieľame vytvorenie toho fondu pre depozitárov v prípade bankrotov bank. A tiež oceňujeme, že v parlamente prichádza návrh, ktorý vracia ambíciu a podporuje vytvorenie toho európskeho orgánu vzhľadom na to, že návrhy rady a komisie tie pôvodné návrhy Larozierovej skupiny úplne rozriedili. Ďakujem pekne a posledný rečník je Jean-Paul. no, ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem. ale niekoľko upresnení pre pána Lamberta, ale práve diskutuje s nejakou kolegyňou. Dúfam, že ma bude počúvať k dvom bodom. Zákaz produktov, to nie je zlá myšlienka sama o sebe, ale môžem vám povedať, že e, bol som e, v organizácie, ktoré požičiavala prostriedky a k produktom, ktoré sa navrhovali toto je veľmi ťažká zodpovednosť, hlavne v takomto systéme. Regulačný orgán a priori nemôže skúmať produkty Mm. a povedať, že sú toxické alebo nie. Po druhé, myslím si, že nie je pravda, že, to nepri, že finančná tvorivosť neprináša nič. Myslím si, že dnes e, sa mnohé financovanie nebolo by možné ho realizovať, keby tu nebola finančná tvorivosť k druhému bodu. Povedali ste, že musíme byť právne, mať pevnú pozíciu. A ja vám hovorím, že nie a uvediem aj príklad. E, napríklad ratingové agentúry. Na konci minulého mandátu som bol spravodajcom a bolo iba 600 pozmenujúcich návrhov, ale umožnilo mi to e, postaviť to na nohy. Hlasovali sme, získali sme súhľad všetkých kolegov a Povedali sme, že dozor nad ratingovými agentúrami musí byť európsky. Komisia v prípravnej práci e, povedala, že to nie je právne možné a, a ja som povedal, áno, ale politicky je to nutné a odhlasovali sme správu, e, ktorá bola právne nemožná a keď sme boli v trialógu s komisiou a predsedníctvom českým vtedy, uh, tak sa mi povedalo, že to nie je právne možné. Ja som povedala, počkajte, to, čo je možné, bude počas prechodného obdobia je pravda to, čo hovoríte, ale musíte sa zaviazať, že sa vymyslí pravidlo také, aby to bolo možné. A v texte o architektúre dozoru, tak Jediný dozor, ktorý napísala komisia ako európsky, je dozor nad ratingovými agentúrami. Samozrejme, že nie sú veľmi početné, ale v princípe sme hlasovali o niečom, čo nebolo právne možné. Umožnilo nám to v rokovaniach získať to, čo si komisia želala. Čiže ak je niekto právnik, tak nemusí byť posadnutý len právom. Dobre, v poriadku. Ďakujeme a teraz máme ešte 10 minút a veľmi veľa spravodajcov, takže nie som si istá, že sa nám to podarí zvládnuť. Zrejme len pár minút bude mať každý a pôjdem v obrátenom poradí, akom sme začali. Takže Antoni, chcete sa k tomu vrátiť? Ak nie, tak nie ste nutení, nemusíte. Nie, dobre, Silvia. Silvi. Len veľmi stručne, pani predsedníčka, najskôr chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí e, mali komentáre, naozaj veľmi veľa dobrých myšlienok tu odznelo aspoň k môjmu textu. Ja som naozaj otvorená. Je veľa vecí, kde skutočne musíme pokračovať v práci, napríklad transparentnosť, e, e, želateľná úroveň, transparentnosť e, kontra dôverný charakter. Tak môžeme o tom hovoriť s pripomienkou sú parlamenty, ktoré e, riešia aj e, veci dôverného charakteru a my tu vytvárame niečo v tomto parlamente a aj keď nemáme všetky nástroje na zachovanie dôverného charakteru, tak nemusíme len preto zakázať akýkoľvek pokrok. A ďalší prvok pani Luling na nešťastie odišla, e, napríklad ako bude vyzerať zloženie orgánov, rovnováha medzi otvorením a rešpektovaním kompetencií môžeme o tom tiež hovoriť. Posledná pripomienka, keď som hovorila o vedeckej rade a pán Epen, pán Epen tie, tiež odišiel. Napríklad e, v komplexných produktoch by bolo dobré mať niekoho, kto je matematik, e, vysoko kvalitný človek. E, áno, aby sme mm, dali Sharon Bowles nejakú príležitosť, keď bude predseda tomuto výboru. Môžeme si predstaviť, že potrebujeme antropológa alebo sociológa. Všetky táto oblasť sa uzatvára. Sú tu len ekonómovia alebo finančníci a to nie je dobré, ale všetci odišli, takže ja som chcela povedať talianskému kolegovi, že súhlasím, že tu musíme mať e, takúto e, správnu radu. Ďakujem ale v každom prípade všetkým a budeme pokračovať v duchu skutočnej otvorenosti. Peter? Peter Skinner? Thanks. A... Ďakujem. Mm, pán Sabo tu už nie je, že? Mm, dobre, musím povedať, že mm, podľa mňa je zaujímavé, že on e, chcel zopakovať to, čo sa udialo v bankovníctve na poisťovníctvo. Možno, že maximálne by sme mali povedať, e, že um, so zodpovednosťou, ako povedal Jose Manuel, on chcel, aby sa to urobilo a vytvoril sa fond, e, ktorý e, by podľa jeho očakávania e, plnil záväzky za akékoľvek chyby. A 2,5% z HDP v bankovníctvo bolo čísla, ktoré sme zistili, ale v prípade poistovníctva a kapitálových trhov, aké by boli náklady z HDP a dôchodkových fondov Myslím, že tam by sme hovorili o triliónoch v záväzkoch a odkiaľ dostaneme tento fond v dôchodkoch a poisťovníctve do roku 2011, do 1. januára 2011. Viete mi to povedať? Môže mi niekto povedať, odkiaľ ho dostaneme? Možno by sme museli začať vyberať z klobúkov na ulici zajtra. A, a mal by e, vláda nutkania motiv, že a, e, aj keď by sme e, odstranili orgány dohľadu, tak chceme, aby oni platili za e, chyby na úrovni EÚ. To si ťažko budeme predstaviť. No, možno je to možné. Ja nemyslím si, že to je možné vôbec. No, možno by sme e, mohli e, zachovať ambíciu. Možno, že to urobia. Myslíte si, pán Galisi, že Paríž bude platiť za chyby, ktoré urobil Brusel? Ak by mali možnosť, dobre, super, tak ja ich potom budem žiadať, aby platili aj za chyby, ktoré urobili v Spojenom kráľovstve aj inde. Budem rovnako štedrý. Praktické dôsledky toho treba mať na zreteli. Vytvorenie e, spoločného európskeho dohľadného orgánu možno len pre poisťovníctvo, tak e, len v Spojenom kráľovstve je to 3000 pracovníkov v Spojenom kráľovstve v FSA. Neviem, koľko je to inde. E, máme plne kvalifikovaný, e, kompetentný e, personál vo všetkých úrovniach, ktorý dokáže posúdiť, čo sa deje na európskej úrovni? Ja nenapadám tento princíp, len uvažujem o praktických krokoch. 1. januára 2011 vaša smernica o CRA vstúpi do platnosti a ďalšie No, regulácie ešte nebudú funkčné, no budeme musieť mať túto štruktúru zriadenú budem prakticky a nenahovárajme si, sú iné spôsoby, ako zabiť e, mačku a naplniť ju smotanou. Musíme e, rozmýšľať veľmi tvrdo, že čo chceme robiť s konsolidáciou a integráciou a dohľadom na európskej úrovni. A sú iné spôsoby, ako to robiť, e, ako umožniť rade, aby nám to hodila späť do očí. Keď sa pozrieme na metódu spoločných výborov a ako my ľudí zaviažeme, aby príjemné rozhodnutia, ktoré môžu, interaktívne s sekretariátom VCB DV a so sekretariatom, tak môžeme takto e, získať tú protirovnováhu, ktorú chceme, ale ja myslím, že e, tam vôbec nespejeme s e, veľkým rozruchom o mm, tom, čo sa deje v mm, dôchodkových fondoch a poisťovníctve. Takže um, majme na zreteli um, praktickosť našich ambícií a ich uh, reálnosť. A ak ľudia e, predkladajú pozmeňujúce návrhy, tak prosím vás, e, majte na mysli aj e, praktické dôsledky a potom schopnosť a možnosť regulátorov fungovať ako kompaktná skupina, aby bojovali proti týmto problémom na úrovni EÚ. Nie je to, že by sme nemali dostatočné ambície, ale ide o to, že musíme byť opatrní. Ak chcete to urobiť bankovníctvo, tak v poriadku, ale možno to bude platiť v dôchodkoch a poisťovníctve. Sven. Ja, ich habe heute äh, wieder was Ja som äh, sa dnes zase niečo mm, dozvedel a to, že môj predsudok, že konzervatívci alebo kresťanskí demokratíci, e, že e, majú veľmi radi poriadok, že to neplatí vždy, pretože teraz vidíme, e, že môžeme hlasovať s viacerými ľuďmi a oni, oni si dovolia hlasovať s nadmerným počtom ľudí, ale vidíme, že chcú robiť predpisy, ktoré nie sú úplne legálne a to aj keď hovoria právnici. A ja e, som to veľmi pobavený a som rád, že aj ostatní sa o to starajú aby ma pobavili. Je to výborné v tomto výbore. Ja dám peniaze eh, eh, na dáci eh, na ďalšiu podporu sociálneho hnutia. Chcel som sa vyjadriť k pár veciam rýchlo. Najprv k otázke subsidiarity. Myslím, že stále je tu problém, že tento princíp kresťanskej sociálnej etiky sa vždy zneužíva, aby sa e, zdôvodnili veci, ktoré chcete alebo nechcete politicky. Myslím, že princíp subsidiarity je veľmi dôležitý, ale neznamená to, že všetko musí byť e, čo najlokálnejšie. No, malo by to byť čo najlokálnejšie a keď e, sa niečo ukázalo počas tejto krízy, tak potom je tu problém pre cezhraničné inštitúcie. Ak máte sieť národných e, dohľad vykonávajúcich orgánov, tak majú problém konať účinne na miestnej úrovni, národnej úrovni. Krajiny, ktoré majú silnú tradíciu v bankovníctve alebo e, silné tradičné finančné inštitúcie, ktoré nie sú cezhraničné, nemajú dôvod, aby mali dohľad na európskej úrovni. Potrebujeme knihu spoločných pravidiel a spoločné pravidla, no nepotrebujeme povýšiť e, tento postup a prax dohľadu na európsku úroveň. No, čo sa týka veľmi veľkých európskych inštitúcií, štruktúra dohľadu um, má tendenciu spieť k neefektívnosti. A je tu logika, keď hovoríme, že to má začať od 1. januára 2011 a ako máme nájsť personál a tak ďalej. S takýmito argumentami by sme nikdy nevytvorili Európu a nikdy by sme nemali európske inštitúcie. Toto je e, veľmi e, nebezpečný argument. Teda, povedal by som, že je dôležité, aby veľké cezhraničné inštitúcie v budúcnosti boli podrobené dohľadu na európskej úrovni a my sme urobili praktické mm, prípravy a kroky, ako zamedziť tomu, aby sme na to potrebovali tisícky pracovníkov na e, európskej úrovni. Podľa mňa sú to mm, agentúry pre hodnotenie e, ratingu a e, ďalšie inštitúcie, ktoré sú na európskej úrovni. Posledná vec k zakazovaniu produktov. Ja som nenavrval, že máme zakázať čokoľvek, čo sa zeleným nepáči. To som nepovedal. A dokonca súhlasím aj s tým, že finančné trhy sú inovačné a mali by aj ostať inovačné a ne chceme mať e, socialistické finančné trhy, e, kde by bol systém, e, v ktorom produkty alebo ďalšie veci musí byť zakázané, pretože alebo Filip im nerozumejú. To nebol môj návrh. Môj návrh je, že sú isté produkty, ktoré sa ukázali škodlivé a mala by byť možnosť alebo právo, aby ich ESMA zakázala, ak to bude potrebné. A ja by som bol za to, aby sa to používalo veľmi obozretne, No, má zmysel, že keď poviete napríklad, že e, nahý predaj na krátko je škodlivý, tak potom Nemecko uh, to zakázalo a teraz to umožnilo uh, tento postup a potom to okamžite vytvorí tlak v ďalších trhoch, aby tiež umožnili tento postup. A myslím, že to má zmysel. Vo veľmi integrovaných trhoch, keď chceme za istých okolností zakázať isté produkty, ktoré sa ukázali škodlivé, tak e, ich e, musíme zakázať na všetkých trhoch a nielen na jednom, pretože potom by sme nikdy nemali možnosť e, to efektívne presadzovať. Ďakujem. Tlmočníci nám dajú 5 minút navyše, takže slovo dám pánovi Garciovi Magalovi. Pani predsednička, ľutujem, že tu nie je Vicky Ford. Myslím, že musíme niečo vysvetliť k metodológii práce O čo sme sa snažili? Chceli sme určitú vnútornú koherenciu medzi správami, ktoré sa venovali rôznym témam, ale a, a spravodajcovia boli z rôznych politických skupín. Keď sme už urobili pokrok a máme spoločný scenár, tak môžeme diskutovať s ďalšími politickými skupinami a ja by som zároveň aj požiadal, aby sa presunul termín na pozmenujúce návrhy, aby sme mohli viacej diskutovať. Pokiaľ ide o ten silný európsky dohľad a tú potrebnú rovnováhu medzi tomto silou a demokratickou zodpovednosťou. Máme tu poprvé výber parlamentom prezidentu prezidenta toho výboru. Máme tam veľmi krátky zoznam a parlament to bude schvalovať. Po druhé, chceme, aby sa neopakovali skúsenosti z menového dialogu s prezidentom ECB. Chceme, aby prezidenti rôznych orgánov a prezident ECB ako prezident eh, toho výboru systémových rizik, aby s dvojtyžňovým predstihom predkladal kompletnú správu o a, veciach, ktoré nás zaujímajú, či už idú technické orientácie, aké orgány dohľadu to robili, aké orgány boli upozornené, aké banky, aké sú tu rizika, systémové, systémové rizika a podobne. Takže išlo by o detailnú správu. Kolega Tremo sa bol veľmi veľkorysý, keď hovoril aj o zložení tohto orgánu. Je pravda, že tá banková správa sa príliš orientovala na banky a málo na tie inštitúcie, ktoré závisia od bankových úverov na svoje financovanie. Myslím predovšetkým na MSP, pretože tieto chodia na kapitálový trh, aby mali financie. Preto hovoríme, že to, čo sa tiež má urobiť, čo má robiť orgán a nás informovať, je disponibilita a náklady úverov pre MSP. Všetci vieme, že v, v súčasnosti najväčší problém je, že sa úvery neudelujú a my chceme vedieť prečo. A po druhé, hovoríme, že v tej skupine zainteresovaných musí byť početná skupina zástupcov malých a stredných podnikov aj v tej rade dozorcov, aby sme vedeli, že ten dohľad pôjde v prospech reálnej ekonomiky a nie naopak, ako k tomu došlo pri tejto kríze. Niektorí sa pýtali na dôvod tohto dohľadného orgánu. Ja hovorím, že nemáme inú alternatívu. Napríklad to Turner Review hovorí o islandskej kríze, hovorí o kompetenciách dozorného orgánu v hostiteľskej krajine a napríklad, že dohľadný orgán Veľkej Británie nebol schopný skontrolovať a riešiť všetky problémy v inom, na inom teritoriu. Potom aj keď pani Merkel hovorí, bolo by hambou, keby banky, ktoré nás takmer zaviedli do priepaste, takže by spolupracovali s britskou vládou a pomohli greckej vláde eh, pri tých štatistikách ja samozrejme e, rozhodne podporujem pána Rompuja, ktorý hovorí, že e, dôvodom tejto krízy bolo neokonzervatívne myslenie e, a nesprávne fungovanie európskeho dozoru. On tiež povedal, že je zástupcom európskeho dohľadu aj so sankčnými kompetenciami a tiež povedal, že by bolo hambou, že trhy, ktoré spôsobili bankrot, by dostali do ťažkosti vlády, ktoré sa snažili im pomôcť. Tiež ma znepokojuje, keď hovoria, že rada je vzdialená našim názorom. A to mi pripomína toho toreadora, ktorý prišiel na lode do Bordo a povedali mu, že no ale ja musím ísť do Sevilly a tá je 3000 kilometrov, ale to, čo je ďaleko, je Bordo. Sevilla je tam, kde má byť. Takže ja si myslím, že parlament je stále na tom svojom správnom mieste. A pokiaľ ide o fond, ide o to, aby sme minimalizovali rizika pre poplatníka. Ak Ide o fond pre inštitúcie. Máme tu prvú bariéru, ktorá by mala chrániť daňového poplatníka. Ak to majú byť inštitúcie, ktoré to majú opravovať, tak potom tam budú ešte ďalšie, ale potom ďalšie otázky. Napríklad v našej menovej únii sa už urobilo veľa otázok. Keď tu bol Delor so svojimi baličkami, urobilo sa množstvo otázok, keď sme mali mať euro. Ja si spomínam na jednu konferenciu v Madride a tam pán Samuelson povedal, že pre Španielsko vstup do eurozóny by znamenalo katastrofu. No a nestalo sa to. No ale otázky sú tu na to, aby sme ich odpovedali a nie na to, aby sme formulovali proti otázky, ktoré budú paralizovať. Pani predsednička ma upozorňuje, aby som sa trochu brzdil v mojom rečníckom výkone. Ďakujem pekne. Tlmočníci to majú teraz ťažké pri tejto rýchlosti a predtým, ako všetci odídete, tak e, uvidíme, či môžeme urobiť niečo s harmonogramom. E, budeme sa držať rovnakého harmonogramu, až kým nebudete počuť nejakú inú informáciu. A tiež mám oznámenie, ako viete, na konci týždňa budeme diskutovať o situácii v Grécku. A o varovaniach rady. Jedno z nich sa týkalo článku 121 Lisabonskej zmluvy a preto chcem uplatniť právo v tohto výboru v rámci oceku 5 článku 121, že pozvem predsedu rady, aby prišiel do tohto výboru vzhľadom na to, že oni teraz e, zverejnili svoje odporúčania. a Mám v úmysle poslať takýto pozývací list zajtra, len pre informáciu, keď budeme mať